Okay, colleagues, we can start. You don't have to necessarily wait. Takže nemusíme nevyhnutne vyčkávať um, na to, kým prídu ďalší kľúčoví členovia nášho výboru. Čo máme teraz na programe? Máme bod 18, to je mechanizmus civilnej ochrany EÚ. Máme teda priestor na výmenu názorov. V novembri 2017 Európska komisia predložila návrh modifikácie tohto medaky mechanizmu podpory koordinácie a doplňa aktivity členských štátov v oblasti civilnej obrany V prípade živel, živelných a neživelných eh, pohrvom v EÚ a mimo nej. Snahou je po, predovšetkým posilniť prevenciu v rámci e, riadenia e, cyklu boja proti rizikám, posilniť schopnosť EÚ reagovať na takéto e, pohromy tým, sa, že sa vytvorí, e, e vytvoria kapacity e, viazané na takéto riešenie pohrvom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 simply because we know that prevention, in particular inside the European Union, is still insufficient to... Prevencia v rámci EÚ je nedostatočujúca eh, vzhľadom na uh, pohromy, ktoré zažívame. Chcem pripomenúť lesné požiare. V roku 2017 viac ako 400 ľudí e, e, zomrelo, predovšetkým v Portugalsku. Obdobné situácie sme zažili v 2016. Takisto problémom sú aj záplavy, ktoré e, usmrcujú a, a materiálne škody sú často ešte vyššie ako v prípade lesných požiarov. E, teda e, máme svoje pôsobisko nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ. Máme isté záväzky. To znamená, e, táto otázka riadenia núdzových situácií sa vzťahuje na územia v aj mimo EÚ. Ďalší dôležitý aspekt je príprava v mnohých rizikových eh, skupinách, eh, požiare, lesné požiare, záplavy, eh, ďalej infekčné choroby. Európa a členské štáty nie sú e, dostatočne dobre pripravené na to, aby sa e, vyrovnali s takýmito pohromami. Dôkazom toho je e, tá skutočnosť do 2002 európsky rozpočet vynaložil viac ako 1 miliardu eur a v kompenzácii v odškodnení pri pohromách teda najdrahšie, tak povediac, pohromy sú záplavy a zemetrasenia. Po tretie, nedostačujúca reakcia. Súčasná, súčasný systém e, sa opiera o, o, o súbor e, statkov a ak potrebujeme toho viac, tak musíme čakať buď prídu alebo neprídu. Pokiaľ e, e, ste e, pri kormidle riadenia núdzových situácií, tak snažite sa tieto čakacie lehoty znížiť. Máme vlastne službu, ktorá je nepretržitá a ak po, po, potrebujete e, nejaké e, zdroje mimo e, toho základného fondu, uvediem príklad. Hurikán Irma bola potreba odsolovacie zariadenie pre francúzských občanov v Karibiku nič sa také nenašlo v existujúcej rezerve a potom prišli ponuky z Maďurska, potenciálny návrh odsolovacieho zariadenia a potom americká e, námorná Ehm, flotila to ponúkla Francúzsko. Ďalší príklad. Predstavte si, že ste e, v službe, povedzme o druhej e, v noci. Nemôžeme očakovať od tých ľudí, že sú to právne, e, právne podkuté osoby, aby vedeli, či si finančne môžeme dovoliť to, či ono, pretože vieme, že finančné pravidlá sú často príliš komplikované na to, aby slúžili veci pri e, naliehavej situácii. Aké sú také hlavné zmeny v tomto návrhu? Asi 75 zmien sa týkajú nášho pôsobenia v rámci EÚ. Zelené bodky sú bodky, ktoré reprezentujú peniaze zo štrukturálnych fondov, ktoré sa využívajú pre aktivity zamerané na pripravenosť a prevenciu. A tieto modré, to sú objemy určené na civilnú obranu. Takže e, musíme nejak e, viac získať z tých zelených e, bodiek. Je to teda v navrhovanej legislatíve a dokonca ešte predtým, než sme koncipovali tento nový legislatívny návrh komunizmu z regio, z polnohospodárstva, z ďalších sektorov aby sme nejakým lepším spôsobom využili peniaze, ktoré pochádzajú zo štrukturálnych fondov e, v tej medzinárodnej oblasti, v susedných krajinách, v v krajinách potenciálneho rozšírenia EÚ. My využívame fondy e, susedskej politiky e, predovšetkým na tú oblasť zlepšenia prípravy, pripravenosti na medzinárodnej pôde. Využívame skôr fondy určené na humanitárne, humanitárnu pomoc, teda predovšetkým rozpočtové položky súvisiace s prácou generálne riaditeľstva ECHO. Operácie mimo EÚ tieto e, dva e, dve, dve stránky e, tohto dokumentu hovoria o tom, že je potrebné naplňať tzv. tzv. dobrovoľnú rezervu. My sme zvýšili vlastné finančné finančné podiely pre rôzne aktivity a to by malo e, stimulovať členské štáty, aby viac skladali do tej spoločnej rezervy. E, a čo ale sa to, to s tým, tým, tou motiváciou pre členské štáty je, ak dajú viac do tej, do, to, do tej rezervy, tak potom môžu, môžu získať vyššie finančné podiely z to, tejto rezervy. E, tam, kde členské štáty spolupracujú, napríklad pri riešení presunov dopravy, tak kryjeme tieto náklady 100%. E, minulý rok sme mali e, lesné požiary v Čile, poslali sme francúzskych, portugalských a španielských požiarníkov. My sme vlastne ich poslali v v dvoch lietadlách. Náklady na to hradili príslušné krajiny. Naspäť bol jedno lietadlo s týmito ľuďmi a my sme vlastne to celé uhradili. E, ďalšia, e, ďalšia strana dokumentu. Ja chcem upozorniť len na tie hlavné zmeny. Hlavné zmeny nastali v článku 26. Konštatujeme tu, že finančná pomoc v oblasti reakcie mimo EÚ z rozpočtu pre civilnú obranu by nemalo eh, byť prekážkou pri financovaní z iných nástrojov EÚ a je potrebné zabezpečiť komplementaritu a koordináciu z eh, aktivít s tým, čo sa deje z Fondu humanitárnej pomoci. Čo sa týka koherencie v koordinačnom centre neozovnúdzovej pomoci, máme všetky reakcie v rámci civilnej obrany a reakcie e, mimo aj v rámci EÚ, aby sme pra- zabezpečili práve to, aby sme mali plnohodnotnú e, komplementaritu a, a koherenciu. Myslíme si, že v reáli, v reáli to funguje veľmi dobre. Sme to zažili v Karibiku minulý rok, teda máme humanitárnu pomoc a potom tú odbornú pomoc. Využi- použijem príklad. V Karibiku sme potrebovali naliehavo dopravné možnosti. Holandská námorná flotila nám poskytla loď a bolo to kofinancované z EU A e, VFB e, využilo tieto lode na dodávku potravín do zasiahnutých oblastí čiže konfinancovanie jednej a tej istej aktivity z viacerých nástrojov. Je to dôležité. Uvediem príklad. Často dostávame e, dopity týkajúce sa zdravotníckých zariadení za, e, orgány civilnej obrany majú zariadenia, ktoré môžu poskytnúť aj tretím krajinám ale nedokážu financovať prevádzkové náklady týchto zariadení. Ani my to nemôžeme financovať z rozpočtu pre civilnú obranu. E, teda, e, ak je takýto dopyt, e, požiadavka o poskytnutie zdravotníckých zariadení, my to vyšleme, zašleme do krajiny, ktorá to potrebuje. To sa vlastne pokrýva z kofinancovanie rozpočtová položka pre humanitárnu pomoc alebo rozvojovú pomoc je využitá na prevádzkové náklady. Ďalší príklad, ktorý uvediem, sa vám môže zdať byť taký smiešný, ale musím povedať, že e, my sme pochopili jeho závažnosť. VHO minulý rok žiadalo mobilné laboratórium do Demokratickej republiky e, Konga na hraniciach s Angolou. Teda e, E, bola požiadavka, aby sme poslali šiestich vedcov z inštitútu v Hamburgu. Poslali sme ich, všetko e, fungovalo, ale e, ako to e, prebehne, skontrolujete si colné otázky, logistiky a tak ďalej. Musíte skontrolovať aj teda e, evakuačný plán pre zdravotnícky personál, a ktorý je pertinentný v prípade infekčných ochorení. A evakuačný plán znamená e, di, di, di, disponibilita lietadla. Bolo sa treba tam pozrieť, aké sú podmienky pristovania. Takže mali sme teda let, ktorý, ktorý mal byť využitý z rozpočtu pre humanitárnu pomoc a nemohli sme to použiť, lebo vraj na to, to tu išlo o, o civilnú obranu, tak e, treba použiť iný fond. E, je dôležité e, využiť, mať možnosť kombinovať finančné zdroje, finančné fondy, aby sme nenarazili na takú petovú situáciu, ako sme zažili v prípade Konga. Eh, Predovšetkým je to situácia, keď členské štáty sú ochotní poskytnúť eh, eh, rôzne technické zariadenia, aby sa dali využiť. Takže civilná obrana a humanitárna expertíza sa kombinujú, zmiešajú, je potrebné dodržiavať základné princípy. Mali sme veľa dopytov, ktoré sme museli zamietnúť, napríklad intervencia v Jemene civilnej obrany, intervenovať v, mm, v mm, po vojnovej zóne v Iraku. E, tam sme nemohli reagovať, takže sú určité princípy, ktoré musíme vždy dodržiavať, teda sú dobyty, ktoré musíme zamietnúť. Došlo k zmene aj v článku 16.1 išlo o trvaní aktivácie. Po 90 dňoch buď dostaneme aktualizované informácie, alebo ukončíme operáciu. Máme takúto skúsenosť. Dostaneme žiadosť. Členské štáty väčšinou e, reagujú rýchlo, ale jeden členský štát povie, potrebujeme nejaký čas, musíme e, sa obrátiť na radu ministrov. To môže poviesť k takým situáciám, kedy je aktivácia e, E, otvorená nerealizované 6 e, mesiacov. Musíte si uvedomiť, že ide o to, že civilná obrana je nástroj, ktorý sa využíva promptne v naliehavých situáciách, preto aktivácia, tá lehota na aktiváciu bola obmedzená e, išlo o to, aby sme vniesli istý poriadok toho systému, inak by nedošlo k zlepšenia. A posled, predposledná strana môjho dokumentu. Celkový počet aktivácií v roku 2017 bol 32 a každý rok je to veľmi rozmanuté, buď poradenské misie, lesné požiare, záplavy v Európe, hurikány v zahraničí, 2017 bol obzvlášť zaujímavý. Na, nastali také situácie, napríklad na ostrove Saint Martin sme mali e, dve požiadavky, ktoré boli narakovateľné. Jedna časť je súčasťou EÚ, je, je to e, zámorské teritorium EÚ, druhá časť nie, čiže z právneho hľadiska to bolo také prekerné. Dva, dve intervencie tam to nevidíte napríklad v Bangladeši ohľadom koordinácie OSN. Tam sme kofinancovali v rámci medzinárodného humanitárneho partnerstva. E, takisto sa využilo civilne obrana, aby sa, e, aby sa e, doručili veci ďalej v Mosule, pri hlavnej ofenzíve v Mosule, tak bol potrebné špeciálne lieky. My sme vlastne eh, vyslali letecké lieky, už sme spolupracovali so zastúpením ECO na mieste a potom eh, s medzinárodnou organizáciou OCHA. To boli teda intervencie, že v takýchto komplexných eh, núdzových situáciách sú skôr výnimkou ako ako zásadou. Mm, toto je počet požiadaviek o pomoc. To oranžové je, e, požiad, e, sú požiadavky o pomoc mimo EÚ. Teda požiadavky mimo EÚ sú vo všeobecnosti e, trošku vyššie v objeme ako aktivity v rámci EÚ, ale to nič nehovorí o intenzite. Napríklad 2017 lesné požiare boli overa pracnejšie, náročnejšie ako aktivity mimo EÚ. Ale ako vidíte, veľmi často pôsobíme mimo EÚ. Týka sa to predovšetkým medicínskeho zboru, sú to zväčšie požiadavky e, z, zo zložiek o, o zdravotníckú pomoc OSN a tak ďalej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. To bol pán Luník. Teraz dávame slovo pani Zovko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, a ďakujem pánovi Luknerovi za vynikajúcu prezentáciu jeho práce a aj zameranie sa na budúcnosť, že teda chcete ďalej rozvíjať túto myšlienku. Vážené kolegyne a kolegovia, v septembri počas plenárky sme sa venovali téme požiarov v EÚ a poslanci Európskeho parlamentu poukázali na nedostatočnosť súčasného mechanizmu pri riešení e, lesov, teda lesných požiarov a sucha, hlavne v oblasti Stredomoria. Je potreba okamžite vedieť reagovať na takéto katastrofy a vítame aj iniciatívu e, predsedu Junckera a komisára Solina <clears throat> pána komisára, ktorý má na starosti príslušnú agendu, s cieľom vytvoriť e, kapacity, ktoré e, majú smerovať k tomu, že budú vytvorené aj pole nemocnice, aj vôbec sa vytvoria ďalšie kapacity na okamžité e, hasenie takýchto požiarov, treba aj zo vzduchu a tak ďalej. Bol predložený legislatívny návrh a rada by som poprosila pána Luknera, pokiaľ ide o spoločnú štruktúru velenia, eh, rada by som vedela, keď hovoríme o členských štátoch s nejakou konkrétnou štruktúrou, či niektoré štáty proste nebudú v takej nezavidenia hodnej situácii, znevýhodnenej situácii, pokiaľ eh, hovoríme aj o úprave legislatívy. V otázke humanitárnej pomoci mimo EÚ, čo plánuje komisia vykonať e, v súvislosti e, spolu, so spoluprácou s inými orgánmi, napríklad s orgánmi OSN? Aby to bolo proste e, významné aj z hľadiska účasti EÚ ako závažného aktéra. A to týka aj konfliktných zón. Takže dve vážne otázky. Jednak štruktúra velenia pri riadení e, toho nového smerovania, na ktoré ste poukázali. Ale napríklad u nás Chorvátsko na základe ústavy nemôže poskytnúť svoje lietadla bez povolenia ministra obrany. A v podstate ide ale o civilnú ochranu. Takže je to troška náročná situácia Takže možno na vnútroštátnej úrovni bude tiež potrebné zvyšiť úroveň civilnej ochrany. Myslím, že bude lepšie posilňovať aj vnútroštátne prostriedky a kompetencie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečníci spomenuli pomoci členov Cecil Kienen. Ďakujem pekne. Ďakujem za tie informácie, ktoré ste nám dnes tu poskytli. Myslím si, že tento nástroj je veľmi dôležitý pre celú Európsku úniu. Pochádzam z Talianska, z krajiny, ktorá pozná a má za sebou toľko katastrof, či už ide o požiare, určite e, moja kolegyňa, o nich viete, kolegyňa ich pripomenula, alebo zemetrasenie, kde ochrana civilného obyvateľstva je jedno dôležitejších súčastí ochrany. E, Každý rok e, sa niečo takéto odohrá v každej krajine a v podstate na celom území Talianska takisto. E, Pokiaľ ide o záplavy z riek, tak ako aj v septembri minulého roku, toto je takisto veľmi dôležitá otázka. Nie len kvôli tomu, aby sme sa snažili ochraniť naše obyvateľstvo, ktoré potrebuje pomoc, ale pri mnohých, v mnohých prípadoch, ktoré spomenul aj kolega, Eh, tu musíme prihľadať aj na eh, preventívne aspekty, ktoré sú veľmi dôležité. Eh, vzhľadom na to, že bol vytvorený tento mechanizmus, ktorý by mal byť akousi štruktúrou pre podporu v prípade takýchto udalostí pre všetky štáty, myslím si, že to nám otvára možnosť, aby sme mohli požiadať všetky členské štáty, aby implementovali reformy, nové zákony, aby prijali pokiaľ ide o preventívne opatrenia a pokiaľ ide o aktualizáciu legislatívy v rámci ochrany civilného obyvateľstva, určite sa potrebujeme dostať do určitého bodu, ale tieto reformy by mohli napomôcť tomuto v niektorých krajinách, tak ako to aj dokument pripomína, ktoré nevyužívajú tento nový nástroj, ale len sa snažia zneužiť eh, pri rôznych udalostiach e, tento mechanizmus. Dúfam, že táto smernica umožní, aby sme sa po- dostali ďalej pre no, mnohé krajiny, kde Taliansko vzhľadom na všetky katastrofy, ktoré som pripomenula, bude môcť uh, použiť e, čo najviac tento mechanizmus pre ochranu civilného obyvateľstva. Chcem v každom prípade poďakovať za túto prácu a budeme sa snažiť zareagovať ešte efektívnejšie. Ďakujem. Yes, thank you. Mar- Áno, ďakujem. Pani Maria Hojbuk. Ďakujem pekne za e, to vašu prezentáciu aj analýzu Kamasie a e, hovorím za zelených. E, v tomto prípade sme spokojní s vašou analýzou. V prípade živelných pohrom. zdá sa nám, že je dôležité e, e, lepšie využívať tento systém, e, systém civilnej obrany a často naráža na hra, hranice a narážame aj na tú situáciu, že vždy sú to jedny a tie isté členské štáty, ktoré vlastne dajú ruku k dielu a vo veľkej miere sa veci kryjú z vlastných rozpočtov rozpočtov. Myslíme si, že je dôležité posilniť národné kapacity. Uviedli ste niekoľko zaujímavých príkladov z práce, kde sa e, potvrdila potreba vytvárania tej rezervy. No a, no a čo sa týka uh, pomoc e, v tretím štátom s využitím európskych prostriedkov je niečo to, čo vítame a určite, že to má opodstatnenie, pretože Európska únia sa na tom e, odjak živa intenzívne podiele, čo sa týka e, skombinovania využívania civilnej obrany s ďalšími fondami, s ďalšími nástrojmi európskej, európskej politiky. To má zmysel, aby sme boli e, odolnejší, silnejší, akčnejší a dôležité je e, skutočne e, to z toho dôvodu, aby sme boli aj lepší v tej oblasti prevencie. Ja mám za sebou zázemie spolnohospodárstva, teda mám dobré skúsenosti aj so záplavami a je jasné, je, je dôležité mať prípravu, prevenciu a potom aj teda, aj keď dôjde k nejakej eh, pohrome, tak tá situácia je, situácia je úplne iná, ako keď je to bez akejkoľvek pripravenosti. Mám dve otázky. Poprvé, eh, použitie týchto nástrojov RESK EU mimo územia EU. Eh, tie dokumenty, ktoré sme mali k dispozícii, mi naznačovali, že komisia kladie dôraz na využitie v, rám, v rámci EÚ a zdalo sa mi, že ak uvažujeme o aktivitách mimo EÚ, tak viac menej to stojí na dobrovoľnosti. Mýlim sa, som to zle pochopila. alebo tento nový systém prináša nejaké, nejaké nové prvky. Druhá otázka sa týka financovania 280 miliónov eur e, ešte navyše. Pre ne je veľmi dôležité, aby tieto prostriedky boli, boli skutočne na, navyše ako doplnok Ide tu o viac, viac peňazí, alebo, alebo ide o prerozdelenie existujúcich objemov a, a, a potom e, tieto peniaze by e, mali e, pochádzať z tej časti rozpočtu, ktorý je venovaný medzinárodnej pomoci. Takže radi by sme vedeli, či skutočne ide o nové dodatočné peniaze alebo len pre rozdelenie. Želá si ešte niekto vyjadriť sa spomedzi poslancov? Ak to tak nie, tak nech sa páči. Pán Lukner, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme za otázky. Pokiaľ ide o niektoré aspekty týchto otázkoch, otázok, chcem zdôrazniť, že článok 196 je kompet- sa týka kompetencie podpory. A to je vec, ktorá sa týka aj reagovania pri katastrofách, ako aj kompetencií. Čiže dôležité je vedieť e, reagovať razantne, aby ľudia vedeli presne, čo majú robiť. Takže čo to znamená pre riadenie a velenie? To bolo otázka. Nežiadame, aby členské štáty sa vzdávali akýchkoľvek kompetencií. Ale je to v podstate teda jednoduché. Ak, má, ak mám, môžem uvieť príklad. Napríklad sezóna, kedy dochádza k lesným požiarom. Máme v Európe prostriedky, ktoré sú k disúcii pre takéto situácie v Portugalsku, Taliansku, vo, vo Francúzsku treba všetky tieto krajiny, ktoré majú príslušné spôsobilosti riešiť takéto situácie, že majú techniku, ktorá sa pritom používa. Hej. Nejde o to, aby sa to využívalo. A napríklad, keď Francúzsko chcelo pomôcť a bola tu výzva, potom sa nedá len na vnútroštátnej úrovni rozhodnúť, že môžete poslať to lietadlo. Takže Riešenie potom bude také, že budú spoločné spôsobilosti, nebude to nejaká veľká flotila, ale bolo by to spoločné pre EÚ, na úrovni EÚ. Aby to bolo atraktívnejšie, tak tieto prostriedky by boli zlúčené spoločne v takom balíku, aby sme ich mohli spoločne využívať. Ja chcem zdôrazniť, zdôrazniť ak nejaké prostriedky sú tom balíku. ak nejaký štát doma čeli situácii, kde je potrebné riešiť vnútoštátne úlohy, tak samozrejme si to bude riešiť aj týmito prostriedkami. A samozrejme ešte sú tam nejaké rezervné kapacity pri záchranárskych alebo pre záchranárske akcie. A samozrejme nežiadame ani o právo koordinovať v rámci hraníc štátu. Hovoríme o vytvorení rezervnej kapacity a o nasadení sa rozhodne len na základe požiadavky danej členskej krajiny. Čiže nebudeme rozhodovať to my ako EU, čiže komisia. Myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, že my nežiadame, aby sme mohli zasahovať do vnútroštátnych záležitostí, ani nechceme mať e, väčšiu pôsobnosť, pokiaľ ide o využívanie vnútroštátnych prostriedkov technických. Takže hlavné agentúry OSN často požadujú o e, pomoc, e, napríklad OČA, OCHA a iné, alebo aj Medzinárodná federácia Červeného kríža. A to sú proste naši najväčší partnery A tu platia štandardné prevádzkové postupy. A v zásade, ako som už povedal, máme tu kombináciu. Napríklad ja som pôvodne pracoval v humanitárnej oblasti, v humanitárnej pomoci, čiže je tu otázka e, humanitárnej pomoci pri spolupráci a partneri poznajú systémy FPA, FPA a keď dochádza ku zložitým situáciám, kedy sa vyžaduje e, takáto pomoc, tak potom kolegovia, ktorí e, sa tam vyskytnú, obvykle majú na sebe nejakú uniformu, ale samozrejme pokiaľ ide o vojnové oblasti, nesnažíme sa dostať mimo letísk, ale pri spolupráci s medzinárodnými organizáciami sa uplatňujú aj príslušné prostriedky, pri týchto záchranných akciách. Otázka e, ctenej poslankyne z Talianska. No, e, poviem to takto, väčšina prostriedkov e, pochádza zo štrukturálnych fondov, ale ide aj o kompetencie. Keď je o štrukturálne fondy, tak sa snažíme povzbudiť členské štáty k tomu, aby zvýšili úroveň vynakladania prostriedkov a taktiež je tam aj aspekt kondicionality. Takže tiež je to súčasť návrhov viatočného finančného rámca. A keďže ide o podpornú kompetenciu, tak eh, teda žiadame o tom, aby sme mali eh, prehľad, aká je situácia v jednotlivých eh, členských štátoch v oblasti plánov prevencie. Keď ide o samotné riadenie a plánovanie, tak samozrejme členské štáty majú tieto materiály, nie je tu požiadavka, aby to posielali na komisiu, ale my teraz prichádzame s tým, prosím vás, pošlite nám to. Takže a sú štáty, ktoré každým rokom čelia tým istým problémom, tak preto pre takéto prípady e, tam e, zavádzame aj ustanovanie, prosím vás, Dajte nám vedieť, e, aká je situácia, aby sme sa mohli na to bližšie pozrieť aj my na komisii. A pokiaľ ide o otázku e, pani poslankyne z Nemecka, áno, máte pravdu, ide o rezervnú kapacitu, ktorá sa má využívať v rámci EÚ logická stránka toho, že keď sa má pôsobiť mimo EÚ, tam no, sú dve stránky. Poprvé, stránky, poprvé treba zvýšiť celkovo kapacity toho základného spoločného balíka a keď sa tento návrh príjme, tak tam treba na, do toho spoločného balíka vložiť prostriedky. Po druhé, treba využívať aj iné rozpočtové linky alebo rozpočtové kapitoly. A treba z humanitárnu e, linku alebo niečo iné správ, správnej stránky sa to môže javiť troška náročné, ale pokiaľ ide o pôsobenie mimo EÚ, tak uvítame spontánne ponuky, respektíve chceme to predovšetkým, chceme a potrebujeme mať tie, tie prostriedky v spoločnom balíku, v tom púli. A ide o to, aby sme ich dokázali rýchlo využívať, aby príslušná krajina nemusela hľadať tieto prostriedky niekde inde. Čiže treba uplatniť aj iné rozpočtové linky. Úprimne poviem, o tomto sa diskutuje aj na rade, ale problém je s lietadlami napríklad. Hospodársky teda sme skúmali tento aspekt, ale ukazuje sa, že nejako ďaleko za územie Európy sa nám neoplatí ísť a pôsobiť. Bola tu Cifra 260 miliónov je z e, nástroja flexibility. Asi to, to je zhruba 260 miliónov, hej? Asi 20 miliónov je z iných programov, ale to sa netýka oblasti zahraničných vzťahov. Tam je málo čo zostáva, ale hlavne je to z nástroja flexibility. Musím veľmi starostlivo voliť slova, ale Samozrejme, stále musíme sa zmestiť do rámca, teda do jaročného finančného rámca, ktorý platí teraz. Ďakujem. Ja ďakujem vám. A teraz, pani Zovko, nech sa páči, máte záverečné slovo. Ďakujem pekne. Naozaj ste nám veľmi dobre vysvetlili ten zámer, takže budeme veľmi pozorne sledovať tento vývoj a využijeme príležitosť aj osobne ešte sa s vami porozprávať, aby ste mi vysvetlili tie prostriedky a posilňovanie toho spoločného balíka, čo to znamená. Či to bude znamenať úbytok kapacít v oblasti eh, civilnej ochrany v rámci daného štátu. Nechceme sa dostať do nevýhodnej polohy v oblasti civilnej ochrany. To sa môže totiž stať, keď sa bude vytvárať takýto dobrovoľný spoločný balík a že tam budeme musieť prispievať nejakými prostriedkami. Ďakujem vám ešte raz. A teraz sa musím opýtať ohľadne nášho programu, či pán Steiner je prítomný. Není tu pán Achim Steiner. teda nie je tu momentálne ešte. Yeah, eh, uh... Kolegyne, kolegovia, predpokladám, že pán Štáne príde tak o 20 minút 4, takže si dáme pauzu dovtedy do 15.40. Čiže 15.40 budeme pokračovať. Zatiaľ je pauza. Ďakujem.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 Prepačte, len čakáme na pána Steinera. O chvíľočku začneme. Toto bolo adresované delegácii, ktorá prišla z Tanzánie.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

Okay, colleagues, we can now resume our committee. Um, we're moving on to item 19, which is a discussion with... Dámy a páni, budeme pokračovať s pánom v diskusii s pánom Jakimem Steinerom z rozvojového programu Organizácie spojených národov UNDP. Ospravedlňujeme sa, že začíname neskôr, ale ja som bol na nejakej neformálnej rade, aj pán Steiner bol na neformálnej rade, každý sme boli niekde, takže prepáčte, preto meškáme, celé to takéto 3 hodiny posunuté. On hovoril v rámci eh, tých rozhovorov v mene členských štátov, takže eh, jeho účasť tam bola aj veľmi vážna. Radi sme sa s vami stretli aj v New Yorku na forme na vysokej úrovni. Viem, že momentálne vás e, teda čaká nielen veľmi dôležitá téma FDG, ale v rámci OSM plníte významné úlohy, takže e, som rada, že sa s nami podelíte o túto významnú tému a chcem samozrejme aj našich vážených hostí úprimne primítať, e, ktorí sú z Gambie. Sú to e, poslanci, ktorí boli zvolení po 25 rokoch prvý raz v slobodných demokratických voľbách. Je to ozaj výborná správa. Sme radi, že ste prišli medzi nás ako predstavitelia novej demokracie, plný novej nádeje. Je to ozaj dobrá príležitosť vypočuť si aj pána Stajnera, ktorý bude hovoriť o udržaných e, rozvojových cieľoch a potom dostane slovo aj pán Musa Jazin a verím, že nám povie o novej demokracii aj o nových strategických rozvojových cieľoch. Teraz dávam priestor pánovi Achimovi Štajnerovi. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade dovolte, pani predsednička, by som poďakoval vám aj ostatným poslancom a poslanky, ja Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro, je to nebezpečné. Ja viem, keď e, sme takto v, e, v, stav, e, v kontakte a človek takto príde neskoro. Ale žiaľ, niekde nás zamkli do miestnosti a nevedete sa dostať von. Ale pozvali ste ma, aby som sa zúčastnil vašej schôdze na tomto výbore. Ja viem, že sme sa už stretli s niektorými z vašich poslancov aj v New Yorku. Ale téma, o ktorej chcem dnes pohovoriť, je ako posilniť a e, celkovo ten pojem partnerstva jeho parlamentu, komisie na jednej strane a Organizácie spojených národov na strane druhej. Žijeme v dosť nepokojnej dobe, teda v dobe, kedy eh, sme svedkami mnohých konfliktov a nepokojov a javov ako extrémnych výkyvov počasia. A eh, aj Afrika to zažila samozrejme. A toto je veľmi všetko znepokojujúce. Keď popisujeme svet okolo nás len tmavými farbami, tak eh, ako aj generálny tajomník, ako aj mnohí z vás si určite budete vedomi toho, že výhľadky na nasledujúce roky momentálne teda nemôžem povedať, že to bude len také rutinné. Tu a tam je nejaký konflikt alebo napätie, ale na medzinárodnej a globálnej úrovni sme svedkami korózie základných princípov Isté, hodnoty vždy mali nádych rôznorodosti, ale tie základné zásady umožňovali vzájomnú interakciu zo strany OSN, či už na valnom zhromaždení, alebo pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu, Radu pre ľudské práva v rámci OSN. A určitý zmysel pre poriadok a iste nie natvrdo nastolený, ale určitý poriadok a usporiadanie, to malo svoje racionálne jadro. A nakoniec e, mnohí radi prijali určité takéto usporiadanie sveta a poriadok. Ale keď hovoríme nakoniec o tej situácie aj Európa čeli takýmto problémom. A keď ideme niekoľko tisíc mil niekde na juh a juhovýchod, tak e, tam uvidíme región, ktorý je svetkom mnohých konfliktov a napätí, aj napätí v občianskej sfére v spoločnosti, napríklad Sýria a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, a nie len Sýria. A zrejme bolo rozhodnuté, že teraz sa tam tie štáty budú mlátiť e, v tom regióne, takže Prišiel som práve z Kuwaitu, bola tam e, konferencia o znovu vybudovaní Iraku. Za tých posledných niekoľko rokov, kedy išlo o boj proti tzv. islamskému štátu, a toto teraz sa hovorí, že tá obnova bude stať 88 miliard. Takže tá deštrukcia, ktorá nastala v mnohých oslobodených mestách, to proste tie dôsledky sú hrozné, tie mesta sú zničené. A keď hovoríme o tom, že ak chceme, aby sa ľudia vrátili, tak tam musíme investovať, aby sa mali kam vrátiť. Strávil som dva dní aj v Berúte, v Libanode a bol som svetkom, neviem toho, že v krajine, že je tam naozaj dosť prekérna, neistá politická situácia, ale z hľadiska proporcií je to temer, alebo naj vážnejšia krajina, pokiaľ ide o utečencov na hlavu. Aj teda OSN, aj Európska únia podporuje Libanon aj finančne, aby dokázal Libanon prijať ešte ďalších palestínskych utečencov. A je, je to vec základného významu. Treba to riešiť. A aj tu v Bruseli treba na to nazerať z toho správneho uhla. Ľudia v Libanone Ehm, sú ľudia s otvoreným srdcom. Dôležité je, aby mali možnosť prijať ďalších utečencov. Treba im na to vytvoriť proste podmienky. Prečo začínam práve takýmto úvodom, keď hovorím o SDG? Jedna eh, z základných požiadaviek SDG do roku 2030 je to, že vidíme aj súvislosti Prečo vznikajú konflikty? Prečo dochádza k radikalizácii a k extrémizmu? Toto sa stáva súčasťou našej spoločnosti. A nehovoríme tu len o krajinách na Strednom východe alebo na severe Afriky. Marginalizáciu, radikalizáciu, extrémizmus, to máme aj tu, v srdci Európy. Mladí ľudia ako vnímajú mm, mm, systémy, ktoré tu máme, že nie sú dosť dôveryhodné, a dochádza k odsudzovaniu mládeže, ktorá si nevie nájsť zamestnanie, alebo sú tu kultúrne menšiny. A toto všetko má dosť korozívny vplyv. A chcel by som vysvetliť, že keď vznikli ciele SDG v roku 2015, aj sa vychádzalo z predchádzajúcich samitov a vychádzalo sa hlavne z dôsledkov tej finančnej krízy a z arabskej jary. Veľké rozdiely, neudržateľnosť rozvoja. Toto e, boli tými, tie základné faktory v tom zmysle, že hospodársky pokrok e, sa od niečoho musí odvíjať ako celok. A potom v 2015 roku v rámci OSN sa prijali tieto cieľe udržateľného rozvoja SDG a bolo to ako kontramanifest proti tým vzorcom, ktoré už sú dlho akceptované. Napríklad HDP, ako sa vníma liberalizácia trhu, ako podmienka nutná pre globalizáciu, ak sa chce dosiahnuť hospodársky úspech. A okrem toho, dopady na životné prostredie, ktorým čelíme, to je tá cena, ktorú musíme zaplatiť za to, aby sme e, teda boli úspešní v hospodárskej sfére, ale toto treba tiež predefinovať, zmeniť z hľadiska e, budúceho rozvoja. Takže situácia vo svete e, je taká, že ľudia chcú mať možnosť zvoliť si svoju budúcnosť, e, medzi, rozhodnúť sa medzi ekonomikou a rozvojom spoločnosti a tak ďalej. Jednak je tu aspekt, či sú mm, súčasné politické systémy dosť dôryhodné. Z praktického hľadiska, čo s tým môžeme urobiť? V prvom rade, v kontexte partnerstva medzi OSN a EÚ, toto je kriti- moment kritického významu Jednak je tu ten aspekt multilateralizmu a ten sa buduje na princípoch jednoty aj rôznorodosti. Je tam aj komplementarita, subsidiarita a tak ďalej. Ale nakoniec je to experiment, ktorý preukazuje, že spolu dokážeme viac, než keby sme fungovali každý o sve, teda EU aj OSN. A práve v OSN sa začína vnímať viac eh, ten aspekt rôznorodosti. Momentálne, ako viete, aj na druhej strane Atlantiku máme štátnu administratívu, ktorá má skeptický postoj voči takýmto aspektom spolupráce na úrovni medzinárodného spoločenstva. A keď sa pozrieme na zlyhanie hospodárskeho rozvoja napríklad a potom vznik konfliktných situácií a tak ďalej, tam vidíte tie súvislosti čoraz jasnejšie. Takže e, teraz tu na výbore pre rozvoj tu hľadíme na SDG ako na významné ciele, ktoré stanovujú určité základné priority v oblasti rozvoja. Predovšetkým je to rámec, ktorý by nám mal slúžiť na to, aby sme riešili všetky zložitosti, aby sme nemali pohľad len z uhla určitých hierarchických aspektov e, v súvislosti s udržateľnosťou a okrem toho je tu aj aspekt univerzality, univerzálnosti. Takže to, čo sa deje v Gambii, môžeme porovnať s tým, čo sa deje v Nemecku, alebo v Číne, alebo v USA. Samozrejme, sú tu univerzálne ciele, ktoré E, sú prejavom určitých zásadných, teda základných princípov a je tu snaha zlepšiť životnú úroveň, infraštruktúru a tak ďalej. Okrem toho je tu snaha posilniť sociálnu koheziu, súdržnosť. A zdá sa, že tento aspekt e, ostával dosť mimo našej pozornosti dosť dlho keď som bol nedávno v Etiópii a v Somálsku, tak som videl, že keď hovoríme o dopadoch e, klimatických zmien v súčasnosti, dochádza k extrémnym situáciám, suchá e, a ďalšie nejaké extrémne výkyvy počasia. Tak niekedy, napríklad ako aj teraz, e, zažíva oblasť Etiópie oveľa väčšie suchá než treba v 80. rokoch. A keď sme spolu zainvestovali do, do rizikového fondu, na riešenie takýchto situácií predsa len e, e, sa nám teda podarilo odvrátiť štyri hladomory. Aj toto je, povedzme, už, určité víťazstvo medzinárodného spoločenstva a agenda rozvoja, rozvojová agenda berie do úvahy predovšetkým dlhodobý aspekt. Z hľadiska UNDP, teda OSN, tak e, máme tiež vypracovaný strategický plán a ciele SDG sa berú do úvahy aj z hľadiska budúcej, e, budúcej generácie. Prijali sme z viac než 104 krajín žiadosti o pomoc, aby sa SDG ciele dostali aj na úroveň regionálnu a lokálnu. My, pretože zakladáme si pobočky trebárs na úrade vlády danej krajiny a tam e, odtiaľ prebieha implementácia týchto programov aj na podnárodnej úrovni, čiže nie na tej najvyššej. Tam taktiež máme svoje pobočky a tie riadia uplatňovanie týchto cieľov. Čiže dostávame sa až na lokálnu úroveň. Okrem toho, pokiaľ ide o ciele SDG, sú to aj spôsoby, ako riešiť verejné financie v mnohých krajinách, nezabúdajme. E, rozpočet vlády predstavuje e, v podstate menej než 20 celkovej financí, ktoré sú potrebné pre ekonomiku daného štátu. Takže tam tiež je nutná pomoc. A treba sa vytvárajú potom nové príležitosti pre zamestnanie a tak ďalej. Toto treba zohľadniť aj s aspektom dlhodobého vývoja na nastavujúcich 40 rokov. Takže snažíme sa do toho zaangažovať aj finančné trhy, jednak tie domáce, ale aj prostriedky. A toto je vec kritického významu. Niektorí z vás možno ste počuli e, toto číslo v súvislosti s Afrikou, tam sa hovorí o, Afri- o rezervách, že tam je asi tisíc e, miliard dolárov rezerv a proste veľký prostried, veľké percento tých prostriedkov sa neinvestuje v Afrike, ale ide o prostriedky, ktoré sú súčasťou e, New Yorkskej burzy a e, burzy v Čurichu a tak ďalej. Takže finančné e, prostriedky sú k dispozícii, ale ide o to, aby sa správne využívali. Takže čaká nás veľa práce v nastávajúcich rokoch, hlavne v oblasti financií. A keď sa pozrieme na prácu UNDP a našich partnerov vo vládach, tak je to cesta, ako naplniť ciele SDG. Máme tu misie, tie uplatňujeme, vlastne nás, e, uplatňujeme spoločne v rámci OSN spolu s vládami jednotlivých štátov a vytvárajú sa platformy, kde spoločne e, myšlienky jednotlivých ministerstiev alebo sektorov, odvetví sú zamerané na vytváranie think tankov alebo spolupráce s univerzitami a s akademickou obcov a hľadajú sa nové cesty pre implementácie. Prečo na tom záleží? Pretože cieľ SDG E, vychádzajú aj z predpokladu, že keď sa zainvestujú do jedného cieľa, tak to musí priniesť benefity aj do iných cieľov. Takže takto sa dá potom dosiahnuť, že e, minister financí toto zracionalizuje aj teraz zracionalizuje to využitie prostriedkov aj pre iné odvetvia. Ale vieme byť aj explicitnejšie, keď hovoríme napríklad o Eh, klimatických zmenách a ako znižovať eh, uhlíkové emisie. dajú sa nové cesty. Čistá energia. A snažíme sa eh, zamerať pozornosť aj na obnoviteľné zdroje energie a dostať aj na vidiek efektívnejšie využitie energie. A nakoniec v Afrike mnoho ľudí na vidieku to pociťuje veľmi jasne. Venujeme sa treba s troma, štyrom, trom, štyrom cieľom naraz a naplánuje sa nejaký výsledok a toto je práve ten veľký rozdiel proti tomu tradičnému zmýšľaniu a práve aj tu vďaka tomuto prístupu dokážeme lepšie využívať tie prostriedky, keď sa spojíme teda aj so súkromným sektorom, aj s občianskými eh, združeniami. Čiže na UNDP máme nový strategický plán a vidíme svoju úlohu aj v tom uhle, že sa nezameriavame len na krajci, ktoré, krajiny, ktoré zažívajú krízu alebo sú krajiny menej rozvinuté. Ak sa celkovo akceptuje premisa, že SDG sú ciele, ktoré sa dajú použiť v ktorejkoľvek krajine, tak môžeme naozaj dúfať v úspech. Pretože väčšina chudobných ľudí e, na svete je tá, ktorá je v krajinách so strednými príjmami je tu práve treba zohľadniť aspekt neudržateľnosti vývoja alebo zlého riadenia krajiny a preto, keď budeme využívať len e, HDP na hlavu, na osobu, keď použijeme takéto kritériá, tak to by nebol ten ideálny prístup. Takže máme nedostatok prostriedkov a preto si musíme zvoliť, správne vybrať teda, Pozrime sa treba na zlyhania v oblasti rozvoja. Oblasť Sahel napríklad. To je región, ktorý zaznamenal veľké extrémne výkyvy počasia a veľmi náročné podmienky, nedostatok kapacít a veľmi často sa podceňoval potenciál pre marginalizáciu a radikalizáciu a mierotvorná misia v krajine môže stáť teraz stokrát viac, než keby sa bolo za posledných 30 rokov pravidelne investovalo do krajiny, aby sa budovalo, budovala sa infraštruktúra, inštitúcia a tak ďalej. Čiže musíme sa naučiť chápať aj to, že rozvoj, mier a bezpečnosť sú navzájom veľmi úzko previazané rozmery. A potom fakt, že SDG poskytujú určitý priestor pre rozvoj aj e, proste taký, ktorý prekonáva určité bariéry medzi spoločnosťou a vládnymi štruktúrami a tak ďalej, tak práve v tomto zmysle investičná stratégia rozvoja má aj oveľa viac preventívny charakter. A práve generálny tajomník Antonio Gutierrez má e, v rukách veľmi silný mandát aj do budúcich rokov. Ďakujem. Ďakujem, Achim, za tento prehľad a za približenie tej skutočnosti, že síce sú uh, problémy na svete, ale existujú riešenia. Mali sme dve delegácie minulý rok. Ja som bola v Stredoafrickej republike a potom bola aj návšteva Senegalu. Hovorili ste o nákladoch mierotvorných e, zborov a e, ani nechcem sa zamýšľať nad tým, koľko sa vynaležilo na to, aby tie zmienené krajiny sa dostali opätovne na nejaký normálny stav e, správovania a riadenia. No, bezpečnosť niečo stojí, ale bezpečnosť E, samozrejme e, neexistuje bez toho, aby sa e, podporoval rozvoj. Mladí ľudia bez nádeje, mladí ľudia bez práce, to je taký taká hnacia sila problémov. Už máme celý rad kolegov, ktorí majú otázky, chcú sa vyjadriť. Ani Lic, on bol v New Yorku. Áno, e, my sme sa strečne stretli na tom zasadnutí v, v New Yorku. Ja som to bal s pánom Viterom a s ďalším e, úvodom sa vám chcem poďakovať. E, Priniesti sa úžasný film aj e, poskytli ste príležitosť na to, aby sme propagovali našu úlohu zanietenosť, myslím tých euro, poslancov Európskeho parlamentu, ako nám záleží na tejto téme, na SDG, Isto ste videli tento film aj tohto roku. Európsky parlament eh, chce ísť ďaleko nad rámec eh, tej politík rozvoja. Náš výbor mm, eh, vlastne produkoval správu z vlastnej iniciatívy o, o situácii v textilnom priemysle. A mm, a takisto komisia na to reagovala a e, rozzvonilo to zvony v Nemecku. Musíme si uvedomiť, že e, e, dobrí starostovia chcú mať dobrý textilný priemysel, aby, aby sa to spoločenstvo rozvájalo. Čiže ako to, čo tie myšlienky z úrovne OSN sa dostali do mestských rád. Hovorili ste o zóne Sahelu. Ja som mal taký pracovný seminár, ktorý, e, ktorý prepája životné prostredie s diplomáciou ako môžeme využiť znalosti Európskeho parlamentu, diplomatickej služby EÚ e, na účely, ktoré priniesú praktické výsledky. Mali sme medziparlamentné stretnutie, boli tam aj zastúpené africké parlamenty. Hovorili sme o SDG, Samozrejme, by by sme chceli toto ďalej e, rozvíjať. Máte nejaké skúsenosti s najosvedčenejšími postupmi pri spolupráci s inými parlamentmi a ako by mohol Európsky parlament e, vám pomôcť pri, medzi, e, pri medziparlamentných stretnutiach, či pri stretnutí s parlamentmi z Ameriky alebo AKP a, a tak ďalej. Myslíme si, že bude zaujímavé dozvedieť sa, kde by sme my mohli kde by sme my mohli tiež e, pridať e, ruku k práci. Ešte som zabudal e, pre túto predstaviť kolegyňu. Ona zorganizovala pred dvoma rokmi vynikajúcu výstavu zameranú na SDG a pred e, najbližším politickým fórom na vysokej úrovni mohli by sme niečo zorganizovať, aby sme tak symbolicky e, počiarkli, že sa to deje. Musíme e, sa pripomínať verejnosti, našim vládam pán Jozef Faria. Vitajte. On je tieňovým spravodajcom v vo výbore pre životné prostredie e, tieňovým spravodajcom pre SDK, pretože skutočne e, to je téma, ktorá sa týka nielen nášho výboru, ale e, aj iných oblastí činnosti EÚ. Som veľmi rada, že ste tu za výbor Envy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som si to napísal v portugalskom jazyku, ale bolo mi povedané, že nemáme portugalskú tlmočenie zabezpečené, takže ja sa ospravedlňujem za chybičky v mojom vystúpení. Prosím o zhovievavosť. Na úvod sa chcem poďakovať pánovi Achimovi Steinerovi, ktorý eh, stojí na čele UNDP za to, že sa dostavil, aj za jeho zaujímavú prezentáciu, veľmi stimulujúcu. Tak, pán Steimer, ja som portugalský poslanec, ja som e, z Európskej ľudovej strany a pôsobím v, vo výbore EP pre životné prostredie. Ja som bol spravodajcom aj pri správe o pri e, medzinárodnom riadení a spravovaní moria oceánov v nadväznosti na SDG z roku 2013. Ja som bol v New Yorku na konferencii o oceánoch. Ja som vlastne stal na čele delegácia EP. Ja som tieňovým spravodajcom správy EÚ e, e o aktivitách v nadväznosti na SDG. V obidvoch tých zmienených správach sme chceli zviditeľniť odhodlanie EÚ a predovšetkým Európskeho parlamentu, e, že chceme skutočne viesť globálne hnutie z agendy ktorá bola rozbehnutá v roku 2013, aby jednoducho slova sa stali skutočnosťou. Environmentálna, environmentálna a klimatická diplomácia EÚ sa stali e, dôležitým hráčovom e, na globálnom kolbišti a je e, tam odhodlanie zbaviť sa chudoby a naplniť tých 17 SDG, ale aj 169 previazaných cieľov ktoré skutočne sú nevyhnutné a chceme splniť ciele Parískej dohody. Bol som e, ustanovený tieňovým spravodajcom e, pre e, správu ohľadom a, a akčného plánu EÚ pre doplnenie SDK. Teda ide o európsku aktivitu smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Európsky parlament vlastne má takúto úlohu zo 6. Eh, júla 2016 bolo prijaté uznesenie EP v nadväznosti na SDK. Eh, teda sme aktívni v tejto oblasti, ale stojí pred nami ešte veľa práce. My chceme skutočne sa venovať všetkým oblastiam externých a interných politík. Máme detailný kalendár eh, systému krokov, nástrojov, až do horizontu 2030. Predovšetkým ide o internú implementáciu SDK v EÚ. Preto, pán Steiner, z, tých dôvod, z týchto dôvodov Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, a, a, aby e, plnila agendu v tejto oblasti, ďalej agentu 2030, e, takisto aj agendu z Johannesburgu z roku 2002 a potom aj aj e, výstupy z konferencií OSN o SDG z roku 2012. To uznesenie EP z minulého roku vyzýva komisiu, aby externé politiky Európskej únie boli kompatibilné s SDG aby, a že je potrebné identifikovať tie oblasti, kde je potrebné prijať a implementovať nové opatrenia, aby Európska únia dokázala efektívne podporovať presadzovanie SDK, aby sme predišli e, nejakému, e, nejakým problému pri ich uplatňovaní mimo EÚ, predovšetkým v rozvojových krajinách tento uznesenie EP z roku 2017 apeluje na Európsku komisiu, aby čo najskôr predložila postup, životoschopný postup, ktorý hovorí o realizačných aktivitách, a to sa deje teraz, a predložiť návrh týkajúce sa komplexného a komplexnej a globálnej stratégie naviazaných SDG. E, to, ten návrh, ktorý bol schválený v, v e, 26. júla. Týkalo sa to klimatických zmien. Týka sa aj dekarmalizácie priemyslu, takisto ochranu oceánov, takisto e, k, e, k cyklickej ekonomike presadzovať inovácie a e, výskum, takisto venovať sa ochrane životného prostredia, takisto preklopiť Európsku agentu v rámci aktuálneho semestra a napokon chrániť tých, e, ktorí sú najzraniteľnejší a marginalizované. Ale pán Steiner, aj keď to, e, toho je veľa, čo už sme dali dokopy, stále to nestačí. Ešte je pred nami e, veľa práce, ak hovoríme o SDG. Myslíme si, že že je potrebné konať na globálnej úrovni, ak sa majú veci pohnúť dopredu. E, určité krajiny sa odklonili od tejto kategórie, máme na mysli konkrétne USA, e, a to nás stavia pred e, pochybnosti, či OSN bude schopná dosiahnuť tie ciele v zmysle agenty 2030. Antonio Guterres, on je teda uh, môj krajan, tiež položil tú otázku, či eh, to bude eh, dosť eh, na to, aby sme sa s tým vlákom razantne pohli dopredu. A záverom by som chcel zopakovať to, čo ste vypovedali, že na o, o, od opačnej strane Atlantiku máme administratívu, ktorá sa od nás odvracia. Hm, všetci sme presvedčení o tom, že a ciele trvalodržiteľné rozvoja je čosi, čo e, je čosi, za čím si stojíme a je to naša povinnosť voči e, ďalším generáciám. Uznesenie EP z júla 2017 poukazuje na to, že EP má veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní lepšej budúcnosti a trvalo udržateľné vývoja pre celý svet. Ďakujem. Dúfam, že moja angličtina nebola natoľko zúfalá a že sa to nejako dalo porozumieť. Ja som to veľmi tolerantná bola voči vám, pretože ste našim hostom. Ďakujeme za prezentovanie pozície výboru Envy. Teraz dám slovo Musa a Mul Aniasi z Gambie, aby nám priblížil eh, gambijskú delegáciu, aby nadviazal na to, čo tu odznelo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem. Chcem sa s vami podeliť o to, čo robí eh, Gambia v snahe splniť SDG a kde očakáva e, Gambia ďalšiu pomoc či zo strany EÚ e, ako aj ďalších partnerov. Ja, e, Gambia od decembra predminulého roku nastúpila novú cestu. A to je skutočne milník, ktorý umožňuje konsolidáciu a ktorý umožňuje naformulovanie nových priorít, ktoré zahrňajú oživenie e, vnútroštátnych politik, v snahe e, pritiahnuť zahraničné investície a zlepšiť situáciu gambijskej populácie. E, vláda prezidenta Bara chce presadzovať demokraciu a rozvoj v súlade s agendou 2030 SDG. E, teda naša vláda prijala razantné kroky e, v rámci plánovania a implementácie komplexných politík, ktoré podporujú mier a trvalodržateľný rozvoj. E, pred presadzovaním agendy 2030 SDK, tak Gambia pracovala na plni tzv. Millennium Goals – a Gambia sa snažila e, e, vyhotoviť nový e, národný plán rozvoja NDP, kde sme identifikovali tie kľúčové oblasti, ktoré by mali byť v prospech nášho obyvateľstva. Tento plán je súladený z SDK, pretože má ako vnútroštátny, tak aj globálny dopad. Tento plán zdôrazňuje integrovaný a holistický prístup s dôrazom na ekonomické, environmentálne environmentálne, sociálne a e, otázky, takisto aj na e, zníženie nerovnosti. Ďalej chceme v väčšej miere využívať možnosti obnoviteľných energií, chceme zlepšiť infraštruktúru, chceme zlepšiť cestovný ruch a takýmto spôsobom posilniť našu, naše hospodárstvo prioritou Gambie, tak ako je to zakotvené v NDP, stojí na strategických prioritách a to obnovenie dobrého riadenia a správy veci verejných, ďalej e, zmocnenie občanov na úrovni miestnej a regionálnej, po stabilizácia našej ekonomiky, stimulácia rastu a transformácia ekonomiky, po tretie modernizácia našeho poľnohospodárstva a rybolovu, aby sme zabezpečili trvo užateľný rast aby sme mali zabezpečenú um, zabezpečené potraviny a znižovali chudobu. Po štvrté, investícia do našich obyvateľov aby, e, zlepšením e, vzdelávania a e, zdravotnej starostlivosti. Po piaté, budovanie infraštruktúry a e, a e, zabezpečenie energetických vstupov, e, ktoré budú stačiť e, priemyselným nárokom. Ďalej chceme rozvinúť cestovný ruch, ktorý by mal prispieť k hospodárskému rastu. Takisto chceme venovať pozornosť deťom a mládeži a takisto súkromný sektor má byť hnacím motorom rozvoja a vytvárania pracovných síl. Máme sedem eh, prierezových eh, pilierov a mm, poprvé verejný sektor, ktorý je eh, efektívny a ktorý reaguje na, na stav krajiny. Po druhé, poskytnúť priestor na rozvoj gambijských žien. Po tretie, chceme podporiť gambijskú diasporu v národnom rozvoji. Po štvrté, podpora e, environmenta trvalo rozvoja, po, tak, ktorý chráni e, životné prostredie a zabezpečuje e, rozvoj polnospodárstva. Po šiesté, občianská spoločnosť, ktorá je dôležitým národným partnerom v rámci ďalšieho rastu. Po siedme, e, plánovanie politík na základe dosiahnutých výsledkov. A chceme schváliť novú ústavu, mať menej represívnu legislatívu a chceme vlastne e, podporiť e, zlepšiť e, justičný systém a chceme e, mať aj e, kanceláriu ombudsmana, ktorý by mal vzniknúť z kancelárie alternatívne riešenia sporov. Ľudské práva budú, budú zlepšené tým, že sa využije zmenený justičný systém. No a takisto chceme, chceme vytvoriť Národnú komisiu pre ľudské práva a takisto komisiu pre boj proti korupcii. E, takisto chceme e, postaviť danú agentúru NALA, e, ktorá by mala pôsobiť v oblasti boja proti čiernemu obchodu a takisto chceme mať aj Národnú radu pre, pre občianskú náuku. A myslíme, že je potrebné postaviť na nohy strategické priority aj v oblasti správy veci verejných. Chceme zlepšiť tieto sektory a to, to si vyžaduje partnerstvo a spoluprácu e, na národnej a medzinárodnej úrovni. Tým pádom sa zníži chudoba, vytvorí sa viac pracovných miest a tým sa aj zabezpečí e, sebestačnosť v potravinovej oblasti a to určite prispieje k splneniu SDG. Toto je zakotvené v odhodlaní vlády e, e, v rámci e, členstva, v rámci spoločenstva národov a chcem rozvíjať aj spoluprácu s takými krajinami, ako je Čína a Turecko. Organizácia EÚ, predovšetkým oblasti bezpečnosti a práce s mládežou. My považujeme tieto body za kľúčové pre náš rozvoj, čiže rozpracovanie národného plánu e, rozvoja a ďalej e, e, nezávislý justičný systém, takisto funkčný, funkčné národné zhromaždenie a rozvoj cestovného ruchu, priemyslu, nezávislosť tlače a reformné stratégie v oblasti bezpečnosti. Prepačte, pán Steiner musí odísť e, o 16.30. Prepačte, ešte tri dôležité veci, ktoré stýkajú týkajú Gambie. Spolupráca a podpora zo strany EÚ a zo sveta. Samozrejme, veľmi oceňujeme technickú podporu a aj poradenstvo. A toto súvisí aj s podporou v oblasti požičok, ale aj pri budovaní silných inštitúcií štátu. Ďakujem. Takže ďakujeme e, za váš príspevok a ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Ďakujem kolegovia, budem tvrdá na vás. O slovo sa hlásia traja poslen. Takže poprosím 1,5 minúty maximum pre jedného rečníka. Takže Marian, sa páči. Ďakujem pekne, Linda, ďakujem, pán Steiner, za, vaše za vašu prezentáciu. Bolo to veľmi zaujímavé, napínavé, ten strategický plán, ktorý je rozpracovaný na viacerých úrovniach, až na tú najnižšiu lokálnu úroveň Určite by sme radi si vypočuli o tom e, e, inovačnom laboratóriu, ktorý bol založený. Pôsobí to všetko také trošku roztrieštené, fragmentované. Existuje nejaká platforma, kde to bude všetko prepojené, alebo e, je to premyslené, ako jednotlivé tie úrovne alebo regióny si budú môcť vymieňať znalosti. Hovorili o, o, o zložitosti, e, komplexnosti SDG. Máte úplne pravdu. E, ide nielen o to, ako budú bude, bude sa nakladať s peniazmi, ale e, je dôležité, aby sa všetky oblasti politiky preverovali, či e, sa vyvíjajú v súlade SDK, či, te, či ide o obchodnú politiku, polnohospodárskú politiku alebo čokoľvek iné. To je veľmi dôležité v neposlednom rade v tom sociálnom kontexte je dôležité presadzovať prvok takého spolunáležitosti nedosiahneme nič v ochrane klímy a životného prostredia, ak sa nám nepodarí dosiahnuť soci, e, sociálnu spravodlivosť. Jednoducho, než sa zbavíme chudoby. Ďakujem. Thanks, Maria. Ďakujem pekne, Maria. Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som takisto aj ja poďakovať e, za príspevok, ktorý bol veľmi zaujímavý, za všetky informácie, ktoré nám dodal. Ja sa domnievam, že je to veľmi dôležité, aby sme sa snažili zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je v strede záujmu tohto programu. Rada by som sa teraz vyjadrila veľmi stručne za niekoľko minút o rôznych bodoch, e, ktoré sú vzájomne prepojené a ktoré nemôžu byť e, od seba oddelené. Takže takým holistickým spôsobom a prístupom globálne. By som sa chcela venovať otázke trvalo držateľného rozvoja, takisto aj sociálnej kohézii. Chcem zohľadniť eh, tie fakty, ktoré sa týkajú ľudského kapitálu, aby sme pochopili, ako investície rôznych vlád a rôznych modelov všetkých inštitúcií, ktoré sú súčasťou tohto programu a ktoré môžu posilniť eh, aj <clears throat> dosiahnutie týchto cieľov, ako sa musia navzájom prepojiť. Zoberme si najprv ten ľudský kapitál, čiže ľudia, ktorí by mali byť ústredným prvkom celého tohto programu a ktorí by mali byť kompatibilní so všetkými 17 cieľami trvalo udržateľného rozvoja. Chcela by som vyšpecifikovať tieto modely, ktoré sa týkajú industrializácie alebo mechanizácie, ale bez toho, že by sme príliš poškodili ten základ ktoré sme často počúvali v ďalších príspevkoch. Čiže snažiť sa vytvoriť taký model, ktorý, či už ide o zelenú ekonomiku alebo modrú ekonomiku, ktoré by naozaj rešpektovali ochranu životného prostredia. Ja viem, že je to veľmi ťažké, avšak monitorovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou týchto programov. Takže toto všetko, čo sa deje v Gambii, chcel by som povedať, že demokracia a mier to je eh, takisto veľmi dôležitou súčasťou, ktorú by sme mali v našich zmluvách eh, podporovať a presadzovať. Takisto aj účasť obyvateľov. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť monitorovanie práve týchto záväzkov, ktoré chceme, aby eh, figurovali v agende 2030. Ďakujem. Eli Schlein, poprosím. Áno, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a že ste zdôraznili význam univerzality a aj potreby toho, že máme byť inkluzívni. Tá, a, ďakujem, že ste zdôraznili aspekt súčinnosti aj s národnými parlamentmi, aj s lokálnymi orgánmi. Pracujeme neustále od prvého dňa na schvalovaní novej agendy. Keď sme boli v New Yorku, teda vieme, ako to bežalo. Európske vlády aj komisia by mali vytvoriť európsky rámec pre uplatňovanie týchto udržateľných cieľov rozvoja. Začali sme v roku 2015, ale odtedy sa smet zmenil. A nie k dobrému, bohužiaľ. A mám obavy z postoja niektorých vlád, napríklad nová americká administratíva, ako sa správa. EU by práve mal byť vzorom pri implementácii týchto nových cieľov. Je to ambiciózny cieľ a nemá to zostať len na papieri. Dôležité, aby sme prispeli aj prostriedkami. Európske vlády stále ešte musia e, proste dorovnať ten cieľ 0,7%, o ktorom sa hovorí. aj na ODA samozrejme. Ale vychádza sa o hodnoty z HDP. A často sa ale spomína aj im, určitá inflácia tej pomoci v Talianskom, ale na no, úroveň 0,6. Ale keď si zoberieme, koľko je tam utečencov e, v Taliansku, tak potom tá pomoc, čo ide smerom von, von tak to len 0,20. A vieme aj, čo všetko sa deje E, daňová optimalizácia, daňové úniky a tak ďalej. Takže ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli. Teda a e, ďakujeme, že ste nám pripomenuli, že HDP, keď sa meria, tak to nestačí. Teda, čo navrhujete? Ako to merať? Nie HDP na osobu. Ďakujeme. Teraz diskutujeme o 0,7 v bode 21, takže tam môžeme presnejšie aktualizovať tieto údaje. Teraz nech sa páči pán Steiner. Ďakujem pekne, keďže sme na výbore, kde Často sa o týchto veciach diskutuje. Povedal som nakoniec, že toto nie je začiatok konca konverzácie na túto tému, ale chcel by som sa hlavne zmieriť o troch, štyroch prvkoch, ktoré sa spomínali. Tak, spolupráca s parlamentmi e, kolegovia z Gambie museli žiaľ odísť, ale môžeme sa pozrieť na každú krajinu aj na, na OSN, a OSN môže byť takým referenčným bodom z hľadiska monitorovania. Správne ste aj teraz poukázali na to, že zodpovednosť ideálne začína už jurisdikciou daného štátu. A je to vec kritického významu, pretože exekutíva, teda výkonná moc, vláda podpíše tieto medzinárodné dohody a samozrejme tá exekutíva koná alebo nekoná podľa toho, do, akého, do akej miery na ňu dohliada parlament danej krajiny. Tak preto je dôležité byť aktívny aj na úrovni Medzinárodnej parlamentnej únie. Nechcem hneď menovať, ktoré konkrétne parlamenty sú veľmi dobré pri dohľade nad vládou, ale určite sú tu aj dobré príklady a konkrétne, pokiaľ je o SDG, tak máme informáciu o tom, kde parlamenty veľmi dobre vykonávajú ten dohľad. A nakoniec tieto informácie sa dajú dohľadať ľahko. A v rámci UNDP tieto štatistiky máme k dispozícii. E, tá posledná poznámka, ktorá tu odoznela, k tomu by som sa vyjadrila. Európska únia, čiže členské štáty, občania EÚ, tí sú aj boli veľmi aktívni ale e, hovoríme aj o národných stratégiách e, udržateľného rozvoja. A keď sa spomínajú nejaké programy, tak teraz práve prebiehajú vypočutia a ja by som práve chcel povzbudiť parlament, aby uplatnila tieto SDG aj v rámci týchto štátov, nielen voči iným, ale aj tu doma. A keď vychádzam z tých platformiem, ktoré súvisia s bilaterálnou spoluprácou, aj e, pokiaľ ide o stratégie investícií v rámci SDG, tak chcem povedať, že koherentnosť a celkovo súdržnosť e, zohráva tiež veľkú úlohu. Je to určitý ekonomický vzorec, ktorý sa tu uplatňuje a nechceme ale, aby nejaké, nejaké ľudia, nejaké obyvateľstvo stalo kde si na okraji. A e, viem, že často sa rozhoduje na takým mainstreamovým spôsobom a potom dochádza práve k tomu, že niektorí ostávajú na okraji záujmu. Potrebujeme vytvoriť taký rámec, ktorý e, vedie k zjednočovaniu. A aj keď to eh, politické fórum na vysokej úrovni sa zíde v New Yorku, tak tam sa toto bude prejednávať. V Lene ich bolo vyše 50, teraz ich má byť 60, ktoré chcú predniesť svoju správu. A vychádzame teraz z globálnej úrovne, tam sa to začína s týmito veľkými strategickými plánmi a tie sa potom vlastne rozpracovajú až na lokálnu úroveň. Dovolte mi ešte jednu korekciu. E, povedal som septical, čo môže e, v angličtine znamenať šeličo. Mal som na mysli skeptical, skeptický. Nie septik, nemal som na mysli septik, ale skepsu. Skepti- skepsa teda môže vytvoriť aj taký efekt, že proste to povedie k destabilizácii Zoberme si palestínskych utečencov. Je to dosť tragická situácia v súčasnosti, pretože dochádza k destabilizácii tých, ktorí sú priamo e, príjemcami pomoci, ale je tam aj tá hostiteľská krajina, aj tá trpí. Takže tieto veci sú navzájom prepojené a tým sa dostávame k tomu, že keď, sa, keď ste hovorili o tom, že je to nie, otázka peňazí, ale nie len to je to aj otázka toho, ako sa zamyslíme nad spôsobom investovania. Jednak ako to robiť doma, v našej spoločnosti, ale potom aj mimo, smerom na von. von. Vy, e, roz, výbor pre rozvoj, ste hlasom zdravého rozumu. E, rozmýšľate naozaj v takom globálnom rozmere a samozrejme solidarita a spoluinvestície, to je veľmi dôležité. A za posledných pár rokov sme teda boli svedkami dosť tvrdých lekcií aj tu v rámci Európy. A dostávame sa teda aj do, takého, do takej sféry, ktorá je ťažko vyfinancovateľná. A to sme videli e, na základe veľmi e, príkladov, ktoré boli veľmi trpké. Videli sme to v televízii, v správach. A sú, je tu ale aj prísľub vzájomnej spolupráce a ako to nazýval môj predchádzajúci generálny tajomník OSN, to je interdependencia, čiže vzájomná závislosť. Ďakujem, že ste ma dnes popoludní prijali medzi vami, vidím tu aj známe tváre. Prajem vám veľa úspechov vo vašej práci, čiže vy a rodina OSN my vieme všetci teda, aké sú dôležité rozhovory na túto tému, a aké je dôležité poskytnúť podporu a za tu, sme, za tu vďačíme aj vášmu parlamentu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme aj za korekciu výslovnosti slova skeptical, čiže skeptický. A prosím, teda, aby ste teda chytili to lietadlo do New Yorku, už vás nebudeme zdržovať. Ešte raz ďakujeme. Takže, vážení kolegovia, troška neskôr, než sme pôvodne predpokladali, a dostávame sa k bodu 20. Veľmi dôležitý bod programu rokovania dnešného a týka sa to implementácie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu. Takže dochádzame aj k strednodobému vyhodnoteniu a aj s komisárom Mimicom sa stretneme 6. marca, aby sme hovorili práve o tomto vyhodnotení. A čo ešte dôležitejšie, a zda, na začiatku diskusie o viadračnom finančnom rámci sa tomu budeme venovať. Takže budeme hovoriť o našich nástrojoch, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru. A to, čo tu vlastne píšeme, je práve to, ako budú vyzerať do budúcna tieto programy. A ministerská rada samozrejme sa tejto téme bude veľmi pozorne venovať a je to aj v predvečer volie, ktoré nás čakajú na budúci rok. Takže nech sa máte máte slovo. Ďakujem pekne, pani Steiner, ktorá práve teraz odišla po svojej záverečnej reči, ktorú predniesla na tomto výbore. E, chcem jej ešte poďakovať a ja sa totiž to budem teraz venovať e, tiež podobnej otázke. Nebudem sa snažiť naťahovať túto moju e, prezentáciu, ale chcel by som tak či tak použiť niekoľko času, ktorý mi je e, tu pridelený, e, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť Európskej únie a takisto aj rozvojovú spoluprácu. Toto všetko je spojené s troma fondami, s nástrojom rozvojovej spolupráce, s nástrojom humanitárnej pomoci a Európskom rozvojovom fonde. My sa snažíme eh, vykonávať eh, parlamentnú kontrolu nad eh, použitím prostriedkov z rámci z týchto fondov na rôznych pracovných skupinách, pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond hlavne a takisto aj sa snažíme venovať štruktúrovanému dialogu s komisiou, pokiaľ ide o strategické aspekty a o obsah týchto politík Európskej únie. V tomto zmysle na účel vypracovania tejto správy e, sme e, sa venovali práci na revízii zo strany Európskej komisie, ktorá ju iniciovala. Snažili sme sa e, prehodnotiť vhodnosť použitia finančných prostriedkov vzhľadom na ciele, ktoré sme, predložili, sme si stanovili v rámci týchto troch nástrojov. A chceli sme sa zamyslieť nad tým, ako fungovali od januára 2014 až do júna 2017, ale zároveň správa sa venuje tomu, že musíme naďalej pokračovať až do ukončenia týchto nástrojov v roku 2020 a aké typy návrhov alebo odporúčaní by sme mohli predložiť, sformulovať na toto nasledujúce obdobie viacročného finančného rámca od roku 2021 vzhľadom na eh, Európsk- eh, návrhy Európskej komisie, ktorá sa snaží eh, takisto venovať mm, kontúram tohto budúceho viacročného finančného rámca už od mája minulého roku. mali sme k dispozícii určitú dokumentáciu, ktorá sa venovala um, hodnoteniu aj zo strany rôznych e, inštitúcií, zo strany samotnej Európskej komisie, ako fungujú tieto fondy, takisto aj zo strany mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti, odborov a takisto k tomu prispel aj dokumentačný fond a samotný Európsky parlament e, svojimi návrhmi, ktorý nám dal za cieľ revidovať tieto externé posudky. Niektoré zásadné body by som chcel vypichnúť predtým, než sa budem venovať samotnému obsahu. My sme sa vyjadrili za to, aby sme nielenže ponechali finančné prostriedky, ale dokonca zvýšili pomoc pre rozvojovú a humanitárnu pomoc Myslíme si, že treba urobiť e, toho ešte viacej do budúcnosti vzhľadom na e, jednotlivých globálnych aktérov, napríklad USA, ktorí v súčasnosti škrtajú, dokonca sa zatvárajú niektoré ich príspevky v rôznych oblastiach, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Takisto sme sa vyjadrili v prospech udržania identity a špecifickosti cieľov, od princípov rozvojovej spolupráce, ako aj humanitárnej pomoci. A snažíme sa vyhnúť e, tomu, aby to bolo e, zneužité na politické ciele tieto oblasti rozvojovej spolupráce, ako aj humanitárnej pomoci. Snažíme sa zabezpečiť finančné prostriedky pre tieto fondy, ktoré boli vytvorené pre spoluprácu na ďalšie dôležité ciele, ako sú aktivity Európskej únie, ktoré však nemôžu byť financované z prostriedkov, ktoré sú určené na rozvoj a na spoluprácu. Preto sa zamýšľame už teraz a do budúcnosti, ako tento medzinárodný rámec zmenil, sa zmenil, odkedy sme uh, tieto nástroje vytvorili v roku 2014, pretože sa prijala agenda pre trvalodržateľný rozvoj napríklad a takisto aj agenda z Addis Abeby. Takisto aj uh, program alebo mechanizmus pre uh, prevenciu eh, kríz, ďalej Parížská deklarácia a tak ďalej. A v rámci eh, tejto, tejto našej oblasti aktivít Európska únia predložila svoju globálnu stratégiu pre vonkajšiu činnosť a bezpečnosť Európskej únie. Bol tu taký konsenzus EÚ eh, e ohľadom humanitárnej pomoci a takisto všeobecný konsenzus pre rozvojovú politiku. Preto musíme v tomto novom scenári jasne naznačiť, čo chceme do budúcnosti zabezpečiť. Teraz je potrebné zhodnotiť tieto jednotlivé nástroje. Poprvé, tu máme takú akceptovateľnú, také akceptovateľné zhodnotenie toho, že tak nástroj rozvojovej spolupráce, ako aj nástroj pre humanitárnu pomoc vo všeobecnosti e, sa držali tých čísel, ktoré e, boli stanovené, keď to bolo prijaté a E, takisto e, sa venujú svojim cieľom, hodnotám, trvalo udržateľnému rozvoju. V skutočnosti sa nám podarilo znížiť niektoré finančné prostriedky v niektorých opatreniach. Podarilo sa nám znížiť chudoba vďaka, chudobo e, vďaka týmto nástrojom na celom svete. Vďaka tejto našej politike rozvojovej spolupráci riešili sme krízy v rôznych častiach zeme a podarilo sa nám zabezpečiť flexibilitu a efektivitu, ktoré si myslíme, že sú akceptovateľnej výšky. V každom prípade toto je špecifický nástroj pre rozvoj. Veľmi dobre fungovala, v rámci neho flexibilita, veľmi dobre fungovalo zameranie na tematické programy, takisto postupy vykonávania. Určite to nie sú jednoduché veci, je to veľmi komplikované pre aktérov, ktorí pracujú v teréne. Táto rozvojová spolupráca, avšak bolo nám povedané, že menej ako 20 pomoci e, z tohto e, nástroja humanitárnej pomoci sa nedostal k tým základným sociálnym službám, ktoré sme chceli zabezpečiť, ako aj k základnému vzdelávaniu. Pokiaľ ide o rozpočtové otázky, toto tu môžeme povedať, ako to už sme poznamenali, že je tu, podarilo sa nám teda znížiť chudoba. A na záver, možno v roku 2016 bolo rozhodnuté, že eh, netreba treba pristúpiť k škrtom, hlavne pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond, čo nebolo veľmi prijaté zo, spojených, zo strany špec- Spojených štátov, ktoré sa domnievajú, že je potrebné neustále viacej venovať e, prostriedky na otázku bezpečnosti, migrácie a tak ďalej. A že naše hodnoty e, by podľa nás mali byť úzko previazané s hlavnými cieľmi. Zabezpečili sme flexibilitu a, a pravidelne e, sa nám podarilo získať mimoriadne finančné prostriedky, vďaka ktorým sa nám podarilo zmierniť dopady jednotlivých kríz na svete, ktoré v súčasnosti máme k dispozícii a snažíme sa intenzívne venovať všetkým krízam, kde je potrebné zabezpečiť pomoc tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Pokiaľ ide o odporúčanie pre obdobie zvyšné, teda od roku 2017 do roku 2020, sme proti tomu, aby sa zneužívali um, fiskálne fondy, uh, aby no, členské štáty, ktoré sa zaviazali, keď sme prijímali tieto fondy, aby naozaj zabezpečili svoj príspevok. A pritom častokrát sú tu mnohé, ktoré nie sú schopné dostať svojim záväzkom na úkor našho úsilia na úkor špecifickej politiky, ktorá sa venuje rozvojovej spolupráci. V každom prípade žiadame, a je to aj v tejto správy, správe, aby to bolo transparentné, aj Európsky parlament uh, nezostáva bokom, pokiaľ ide o vypracovanie rozpočtu a jeho kontrolu využívania finančných prostriedkov z týchto fondov. Domnievame sa, že vzhľadom na mnohé krízy, ktoré neustále tu sú a budeme musieť im čeliť aj do roku 2020, tieto fondy by mali mať dostatočnú flexibilitu, aby sa mohli adaptovať na tieto krízy, aby mohli čeliť a konkrétne žiadame, aby nástroje humanitárnej pomoci bol využitý na základe kompromisu, ktorý dosiahla Európska únia v rámci veľkého balíčka na istambulskom samite. Uznávame, že toto je veľmi špecifické, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a dokonca ak chceme, ak žiadame, aby rozvojová pomoc eh, bola špecificky s ňou zaobchádzané, vzhľadom na naše hodnoty, ktoré sa snažíme presadiť, tak by sme mali naďalej intenzívne venovať sa tejto otázke, ktorou je humanitárna pomoc. Pokiaľ ide o výhliadky na, do roku 2020, žiadame, aby tieto akcie boli autonómne. Posilňujeme takisto aj tú oblasť, že vďaka politike rozvoja, spolupráce a humanitárnej pomoci môžeme my ešte znásobiť ten náš imič globálneho partnera a takým spôsobom soft power môžeme byť naozaj veľmi účinným partnerom na medzinárodnej scéne a snažiť sa pomôcť vyriešeniu krízy a šíreniu miere, mieru práve cestou týchto politík. A preto opätovne žiadame, aby boli navýšené prostriedky na rozvojovú spoluprácu, ktoré žiaľ Bohu sú zatiaľ nedostatočné vzhľadom na záväzky, ktoré Európska únia prijala a ktoré deklarovala, že realizuje. Takže chceme ešte zdôrazniť, že v budúcnosti by sme mali, pokiaľ ide o flexibilitu, toto vylepšiť. A že nikdy to nebude môcť ísť na úkor právomoci legislatorov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o možnú integráciu Európskeho fondu, Európskeho rozvojového fondu ERF. Tento parlament a tento výbor sa vždy vyjadroval v prospech tejto integrácie do rozpočtu. Avšak eh, my chceme, aby tam najprv bola zabezpečená transparentnosť a koherentnosť eh, s rozvojovou politikou. Avšak opätovne nemôžeme stratiť eh, legitimitu alebo demokratickú kontrolu Európskeho parlamentu nad správou a využitím rozpočtu a mm, mm, finančných prostriedkov tohto fondu. Chcem ešte zdôrazniť niekoľko bodov. Správa pôvodne sa týkala využitia nástrojov v praxi v rámci rozvojovej spolupráce humanitárnej pomoci. Avšak zrazu sme sa dostali do takého bodu, kde Európska komisia prezentovala svoj návrh na obdobie po roku 2020. A toto je skvelá príležitosť aj pre výbor, aby vyjadrila svoje názory, ako by sa mali aplikovať tieto nástroje až do uh, ukončenia ich platnosti. A boli by sme veľmi radi, keby výbor zohľadnil, keď bude predkladať, eh, pardon, komisia, keď bude predkladať svoj návrh maji tohto roku, aj nielen svoje hlavné línie, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, ten následovne po roku 2021, ale takisto aj zamýšľané aktivity v rámci rozvojovej spolupráce humanitárnej pomoci. Ešte posledná poznámka. Výbor pre rozvoj sa bude vyjadrovať potom, ako Európska komisia predloží svoje návrhy v máji a bude zaujímať stanovisko určite k tejto otázke aj po roku 2019, keď tu budú noví volení zástupcovia, pretože v maji 2019, keď budeme mať nových volebných zá, um, zástupcov, určite e, bude musieť e, k tomu niečo povedať, ale bude na to veľmi krátky čas, pretože 1. januára 2021 e, sa spustí nový viacročný finančný rámec. Čiže je dôležité, aby nie len touto správou sme vyriešili všetky problémy do budúcnosti, ale ide o to, aby sme načrtli nejaké hlavné línie, ktoré sú pre parlament najdôležitejšie pre rozvojovú politiku. A týmto nepriamo sa obracam na tieňových spravodajcoch. Prosím vás, nesnažte sa zreformovať celý svet cez túto správu, pretože budeme mať aj iné príležitosti na to, aby sme zabezpečili reformovanie celého sveta. A iné príležitosti. Ďakujem. Ďakujem Enrike, ďakujem, že ste poskytli taký e, dobrý prehľad aj určité usmernenie. Ja vždy tvrdím toto, e, nerobte pozmeňovacie návrhy, ak ozaj za tým nie je niečo dôležité, pretože ak sa správy stanú príliš dlhými, tak e, tá esencia, to hlavné posolstvo sa ako si rozplynie a stovky pozmeňovacích návrhov e, často môžu také niečo spôsobiť. Takže teraz máme tieňových spravodajcov Frankelfos z e EPP. Ďakujem. Ďakujem pekne, Linda. A teraz e, by som chcel ubezpečiť môjho kolegu Enrika Gerera Salomeho, že nechcem zabiť jeho produkt ani reformovať ho a, a určite nechceme zreformovať teraz celý svet. Ale prečítal som si to a teda skromne chcem povedať e, za seba, že je to prístup, s ktorým absolútne súhlasím, aspoň v tom zásadnom, pokiaľ ide o nástroje pre vonkajšiu činnosť. Zásadne hovorím. Takže k tomu samozrejme predložím pozmeňujúce e, návrhy. E, v tých otázkach, s ktorými nesúhlasím, napríklad pokiaľ ide o prístup, ktorý sa mi zdal byť e, trošku také skeptický. Pre mňa napríklad je potrebné sa vrátiť k takej rozpočtovej logike, ak chceme e, prekonať e, túto prekážku paternalizmu. Čiže takého rozbojového paternalizmu. To znamená, že nie len musíme sa venovať tým mimoriadným okolnostiam, ako treba v Stredoafrickej republike, zatiaľ čo určité ciele nie sú naplnené. Je potrebné, aby Stredná Afrika začala fungovať a aby eh, vojaci boli platení napríklad z rozpočtu štátu a nie z nášho. My nemôžeme ísť cez mimovládnu organizáciu, aby sme zaplatili vojakov nejakého štátu. Čiže je potrebné zohľadniť aj túto situáciu tak pod, podobnú tejto, aby sme mohli akceptovať eh, v strednodobom hľadisku možno také prostriedky, ktoré ešte síce, alebo taký nástroj, ktorý ešte možno nie je zrelý, ale do budúcnosti si musíme akceptovať myšlienku, že ak jeden z našich partnerov na svete, ktorý momentálne len začína sa čertať, zrazu začne taký, byť taký ostražitý voči Európe, tak je potrebné, aby tieto veci zabezpečil zo svojho vlastného rozpočtu aj keď budeme treba poskytovať tým pádom konkurenciu a otvárať teda sa konkurencii iných partnerov, ja neviem, Turecku, Japonsku, Indii, Brazílii a tak ďalej, všetky tí ostatní, ktorí by chceli kvôli svojim vlastným záujmom sa do toho zapojiť. Avšak ja si myslím, že je potrebné mať taký prístup, aby Európska únia nielenže bola seriózne braná, ale aby bola ešte taká valorizujúco vnímaná. Ale ja si, som si istý, že nájdeme také znenie, ktoré nám umožní toto vyriešiť. Veľmi som, si ocen, veľmi som ocenil všetky tie slova, ktoré sa týkajú zjednodušenia, e, zabezpečenia väčšej flexibility, vytvorenie rezervy, ktoré by mohli byť flexibilne využívané a tak ďalej, vtedy, keď je to potrebné pretože myslím si, že takýmto spôsobom budeme môcť e, byť oveľa aktívnejší, priam proaktívnejší, pretože momentálne reagujeme skôr spätne. Zrazu, keď sa niečo stane, tak uh, už je po funuse. Zoberte si, že Číňania reagujú oveľa rýchlejšie ako my. Zajtra to môžu byť Turci, a ďalší, ktorí budú reagovať rýchlejšie, pretože my sme strašne procedurálni, všetko nám strašne trvá a tým pádom strácame. Zatiaľ, čo ostatní už reagujú. A preto by sme mali si uvedomiť, že toto nás môže stať veľa, draho. A nakoniec by som ťa chcel ubezpečiť, že moja strana, moja skupina bude k dispozícii, aby sme to doviedli do úspešného konca, pretože je to dôveryhodné. A my potrebujeme túto dôveryhodnosť vo svete si zachovať cestou rozvoja. To je základný faktor preto, aby sme európsku dôveryhodnosť si ponechali v očiach sveta. Je potrebné byť však rýchly, efektívny a vedieť zacieliť naše aktivity, našu činnosť na celom svete. V prípade kríz je to dôležité, funguje to dobre a v tejto perspektíve budeš nás vždy mať po svojom boku. Budeš mať od nás podporu. Much, um, Ďakujem. Pán Kienge. Pani Kienge. E, ďakujem pekne, Enrique. Ďakujem za tieto veľmi dôležité pripomienky, pripomenutia týchto troch nástrojov. Musím povedať, že táto práca práve nám ukázala, aktivity, ktoré sa snažíme teraz realizovať. A takisto ako veľmi dôležité sú tieto nástroje, ktoré sa týkajú rozvojovej spolupráce či humanitárnej pomoci, ale takisto aj rozvojovej pomoci. Ja by som sa viacej zacielila na ten posledný nástroj, ďaká ktorej som bola aj na misii v Afrike. Myslím si, že všetky tieto tri nástroje ako to povedal Enrique, sú veľmi dôležité. Sú tam určité kritéria, ktoré treba však splniť a určité špecifika majú tieto nástroje. Ty si ich spomenul, že to nemôže byť e, obsiahnuté len v týchto nástrojoch, ktoré si spomenul, ale máme aj iné nástroje, napríklad e, nástroj, finančný nástroj pre e, naliehavé situácie. Všetky tieto tri nástroje by mali byť základom pre rozvoj ako také Teraz sa to tak nedeje a vďaka Enrikemu sa snažíme nájsť niečo spoločne, čo by pomohlo obyvateľstvu občianskej spoločnosti. Stretli sme sa pred niekoľkými dňami s ich zástupcami, aby sme sa zamysleli nad tým, ako to zrealizovať a ako urobiť to stredodobé hodnotenie, aké, ako vylepšiť tieto nástroje. Aké je však toto zhodnotenie? Myslím si, že všetko toto môže napomôcť prospech tohto hodnotenia, ktoré budeme spoločne vypracovať v rámci nášho výboru. Bolo to veľmi zaujímavé. Všetky tieto nástroje mi totiž to veľmi pomohli, aby som sa zamyslela jasnejšie a videla zreteľnejšie, ako môžeme ich využiť, ako môžeme pozmeniť logiku, na základe ktorej využívame tieto fondy. Nie len o finančné zdroje, ako to už povedal kolega Venta, boli sme spolu napríklad v Senegale a potom sme sa tam venovali ich využitiu aj so zastupcami jednotlivých inštitúcií. A myslím si, že medzi všetkými tieto nástrojmi je veľmi dôležité pojitko, ktoré nebolo spomenuté. A to je otázka odporu. Ak my nebudeme pracovať na o e, tomto faktore, tak e, ten náš prístup nám neumožní, aby sme zdôraznili ten ľudský kapitál, ktorý je najdôležitejší, tých ľudí, ktorí napomáhajú práve rozvoju v mnohých krajinách a chcú byť sebestačné, pretože mnohé z týchto území, kde nespolupracujeme, pokiaľ ide o rozvoj, by potrebovalo mať prístup k novým čerstvým finančným zdrojom. Je potrebné zmeniť tú logiku. Nejde len o pomoc jedným smerom. Nie, to je partnerstvo win-win. Takže mali by sme toto všetko revidovať sme boli v Abidžane na samite, práve e, tento prístup som spomínala a chcela by som povedať a obratiť sa na parlamente a, a takisto aj na komisiu, aby sme sa zamysleli nad tým a vybrali iným smerom. Čiže posilnili by sme miestne kapacity, aby sme postupne zabezpečili samostatnosť týchto krajín, ktoré by nakoniec vedeli tento svoj ro- vlastný rozvoj realizovať sami aby mohli bojovať eh, proti mnohým hlbokým príčinám kríz, ktoré sú úzko spojené napríklad eh, s mobilitou, pretože ľudia, ak nenajdu blahobyt, tak potom idú preč. Toto všetko sú dôležité súčasti, častokrát je to katalizátor toho, aby odchádzali. Mali by sme podporiť eh, a stimulovať rozvoj, ale priamo tam na území. Ďakujem. Maria Hojbuk. Ďakujem, Marila Hojbuk. Ďakujem za slovo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 My vítame všeobecné smerovanie tejto správy, ale zdá sa nám, že by sme sa mali jasnejšie e, vyjadriť e, ohľadom budúcnosti nástrojov, vrátane nástrojov humanitárnej pomoci. Je teda rozdiel medzi hodnotením a návrhmi komisie a veľmi často e, nevidno nejaké prepojenie. Komisia argumentuje, že treba ako si spoločne efektívne využívať nástroje ale e, pritom hodnotenie hovorí o tom, že tieto nástroje musia slúžiť účelom princípy partnerstva s rozvojovými krajinami a e, vlastne to vlastníctvo e, v tom modernom pojímaní je čosi rozdelené práve v súvislosti s politikou rozvoja. Takisto je nám ľúto, že Africa Peace Facility nebola podrobená hodnotenie hodnoteniu, i keď takéto hodnotenie je žiaduce po niekoľkých rokoch a to vo svetle viacerých problémov práve pri spravovaní finančných prostriedkov. Komisia sa viac chce zameriavať na spoluprácu s, občan- s občianskou spoločnosťou. To rozhodne vítame. Ďakujem. Yeah, Ďakujem pekne. Ja by som k tomu ešte niečo pridala. Myslím, že to je dobrá správa, Enrique. Súhlasím so všetkým, e, čo je v tej správe. Chcela by som ešte pridať k tomu, e, čo povedal Frank Engel. E, a ide o vec, ktorá sa opomína pri rokovaní Mnohé krajiny ponúkajú pomoc v Afrike a skutočne Európska únia je často vnímaná ako pomaly e, konajúci subjekt pomaly vzhľadom na dynamiku v teréne. Možno komisia by sa chcela k tomu vyjadriť. Spomínam si pred pár rokmi, keď sme e, tak sprinisli, e, sprísnili a audit a v podstate sme nejako e, sprísnili pravidlá e, používania prostriedkov na rôzne projekty práve v dôsledku výsledku auditov. Ale dnes nám to spôsobuje až prílišnú opatrnosť. Myslím si, že je potrebné prijať trošku rizika a, a, a, a trošku predstavivosti. Práve sme prišli zo Stredoafrickej republiky. Videli sme projekty zameraných na mladých ľudí a nepotrebujú veľa peňazí, trošku peňazí a to by mohlo rozhodnúť o tom, či sa pustia do podnikania alebo nie. Včera sme na pracovnom seminári o tom hovorili, že malé čiastky pre e, mladých podnikateľov, ale dáma z Nemecka povedala, no ale mnoho z týchto nováčikov zlyhá, e, e, vlastne neprežije. No a to nie len v Afrike, je to hoci kde. Určite, keď niekto rozbieha podnikanie, nie každému sa to podarí. Musíme zahrnúť auditorov, ľudí z výboru pre kontrolu rozpočtu. E, sa musí nad tým zamyslieť komisia, keď uvažuje o nových programoch financovania. Hovorí určite s kontrolormi, ako postupovať, pretože je, je hodné zvážiť primerané riziko. A čo je to primerané riziko? Je dôležité poskytnúť malé granty. E, stretli sme sa s, s jedným mladým človekom, mal, mal nejaké zariadenie na, na spracovanie tých arašidov, dokonca aj získal ma, patent. Bol to, bola to taká šikovná pomôcka, bolo treba mu pomôcť odštartovať predaj No a, a uvažovala som o tom, ako by Európska únia mohla pomôcť a, a potom vlastne som dostala reakciu, že nemôžeme súťažiť s medzinárodnými organizáciami a to nie je vec pre nás. Takže mm, skutočne mali by sme byť efektívnejší, efektívnejší nakladať s našimi prostriedkami. Sme najdôležitejším donorom a to je to je vec, o ktorom skutočne globálne sa nevie, že sme najväčší donorom pomoci. E, AKP má, má vo, voči nám, majú voči nám iný postup, postoj ako voči iným novodobým donorom. Majú v nás dôveru, ale e, sme pomali. E, skutočne nemôžeme hrať len na istotu, musíme byť trošku odvážnejších. Chce komisia zareagovať? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel poďakovať spravodajcovi za tento návrh uznesenia, ktorý, myslím si, sa týka viacerých dôležitých bodov, je veľmi vyvážený. V celom texte je to veľmi dôležité tý text, z, ktorých, e, z ktorého bude vychádzať Európska komisia, keď bude pripravať nasledujúce obdobie pre viacročný finančný rámec po roku 2020. Ja by som chcel povedať možno len niekoľko pripomienok, tri konkrétne krátke k tomuto návrhu uznesenia. Prvá pripomienka sa týka skôr také reakcie na otázku, ktorú Eh, ktorá tu bola položená. Ide o otázku týkajúcu sa odseku číslo 10, pokiaľ ide o dodržiavanie 20 finančných prostriedkov na sociálne základné služby, eh, tak ako sa to nachádza v úvodnom ustanovení nástroja pre rozvojovú spoluprácu. Chcem potvrdiť, že 20 bude dodržaných a myslím si, že strategický dialog, eh, ktorý je naplánovaný na 6. marca, pre strednodobé zhodnotenie nám umožní získať detailné čísla, ak to bude vo vašom záujme, že naozaj tých 20 bude dodržaných. Druhý bod, alebo druhá krátka pripomienka, sa týka odseku 37, tak ako sa to nachádza v tomto návrhu správy. Pokiaľ ide o odlišenie medzi tým, čo je opravné výdavky a na druhej strane oprávnené výdavky a na druhé tie, ktoré sú neoprávnené. V súčasnosti tu máme povinnosť, eh, ktorá sa týka celej rubriky 4 nie celej uh, rubriky alebo kapitoly pre vonkajšiu činnosť, kde sa hovorí, že viac ako 90 zdrojov uh, z rubriky 4 sa je venovaných na vonkajšiu činnosť a že by mali byť opravnené pre rozvojovú pomoc, Chcem vás o tom informovať, že toto číslo 90% bude dodržané. A podľa mňa hlavná výzva do budúcnosti bude to, že vždy sa musíme ubezpečiť o tom, že veľká väčšina vonkajších eh, fondov, ktoré sú financované zo strany Európskej únie, musí ísť na rozvoj, na jeho podporu. A teraz, tak ako to je tu v, odprezentované v odseku 37, hovorí ako keby o tom, že sa to rozdelí, aby sa nemiešali. Avšak v skutočnosti to prepojenie medzi jednotlivými krajinami a regiónmi spôsobuje to, že môžete mať e, územie, kde je je to oprávnené a na druhom, kde to nie je oprávnené. Takže v praxi si neviem predstaviť, že keby sme mali toto oddelenie na oprávnené a neoprávnené, či to je v súlade s tým, čo v praxi alebo čo praktické chceme dosiahnuť. taká väčšina eh, vonkajších fondov eh, z rozpočtu bude práve venovaná na rozvoju pôvod, ako som už povedala, aby Európska únia mohla naplniť tento cieľ 0,7 pre všetky členské štáty a takisto aj 0,2 ďalší cieľ pre najmenej rozvinuté krajiny. A posledná pripomienka sa týka odseku 41 tohto návrhu uznesenia. Myslím si, že v rámci prípravy eh, legislatívneho návrhu, ktorý bude pravdepodobne na konci mája k dispozícii, je veľmi dôležité, aby sme sa snažili čo najviac zoskupiť niektoré nástroje a niektoré programy, pretože momentálne tá štruktúra vonkajšieho financovania Európskej únie je dosť trpí, lebo je to veľmi komplexné. A je to ozajstný handicap pre našu vonkajšiu činnosť a pre naše aktivity. Takže potrebujeme tak zoskupiť, zjednodušiť. Avšak samozrejme to znamená aj to, že takéto zoskupenie nemôže ísť na úkor právomoci Európskeho parlamentu. Toto sme si poznamenali a chcem k tomu ešte povedať, že dobré využitie alebo zapracovanie rozpočtu na rozvojovú pomoc, to je to, čo sa snažíme posilniť Mali by sme sa venovať skôr diskusii, aké sú tie právomoci naviac, ktoré by Európsky parlament mohol získať práve pre ten ďalší výrazočný finančný rámec, práve tým spôsobom tej, toho zjednotenia rozpočtu. Chcem ešte povedať niečo k tomu, čo povedala pani predsedníčka práve k tej potrebe právomoci alebo práva príjmať čo viacej rizika, pretože Európska únia častokrát zasahuje práve v takých citlivých krajinách. To je veľmi dôležité, kde potrebujú práve tieto prostriedky z našich fondov, kde samozrejme tá kontrola, bezpečnosť a tak ďalej nie je vôbec evidentná, ale to je práve ten raison d'être nášho programu. A preto by sme sa mali nad tým zamyslieť, či je to vhodné či je ten hodný charakter všetkého toho kontrolného systému, ktorý existuje, ktorý sme zaviedli. A niekedy je to na úkor toho rizika a vôbec na úkor výsledku, ktorý chceme dosiahnuť, pretože v tých eh, krehkých alebo ohrozených krajinách to nie je také evidentné. Častokrát uh, môžeme uh, stratiť ozajstnú príležitosť, aby sme pomohli partnerským krajinám v rozvoji. Ďakujem pekne za vašu podporu. Yeah, Ďakujem. Mali by sme sa viac zamyslieť nad tým mm, aspektom auditu a e, dotiahnuť to niekam. Je tu DG Echo. Kimelin? Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný, e, skutočne nie je toho, čo veľmi dodať e, k tomu, čo povedali predrečníci správy o humanitárnej pomoci. Tie zistenia a závery e, plne s nimi súhlasíme. Myslíme si, že ten nástroj humanitárnej pomoci fungoval doposiaľ veľmi dobre a má svoje miesto aj do budúcnosti. Takisto e, e, súhlasíme s tou výzvou v návrhu uznesenia a v správe, aby sme mali samostatný nástroj humanitárnej pomoci. To je dôležité a e, opodstatnené. Takisto súhlasíme s slovami pana Grieru, tvrdiac, že je potrebné mať dostatočné finančné krytie pre humanitárnu pomoc, takisto aj pre rezervu, ktorá sa využíva v, pri eh, naliehavých núdzových situáciách. Naše aktivity musia byť nákladovo efektívne v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v Istambule na celosvetovom humanitárnom samite. Je celková snaha znižovať transakčné náklady a pracovať koncepciou eh, viacročných rozpočtov ešte by som chcel doplniť k tomu, čo povedali kolegy, kolegovia z DEVKO, je dôležité e, byť promptnejšie, akčnejší v tých e, najpotrebnej, na tých naj, e, najpotrebnejších miestach. Je potrebné zasahovať s vysokou mierou flexibility a samozrejme činiť tak, rešpektujúc všetky pravidlá. Fungovali sme cez OSN, cez európske mimovládky, cez celú tú skupinu okolo Červeného kríža. E, je snaha nasmerovať viac financií na tú lokálnu úroveň. Celkovo vzaté táto správa e, je veľmi e, dôležitým príspevkom k diskusii v súvislosti s viacročným finančným rámcom. asi nie, nie už čo dodať. Dáme slovo spravodajcovi. Eh, bueno, no, no voy a entablar... Ja by som chcel teraz hovoriť eh, o dialógu, ktorý je veľmi intenzívny. Vďaka všetkým týmto vašim príspevkom chcem vám najprv poďakovať všetkým, po prvé. A po druhé, chcem vysvetliť, ako ja vidím niektoré z týchto otázok, ktoré tu boli položené a ktoré v podstate nie sú také odlišné. Ja súhlasím s pánom Engelom v tom, že systém podpory, rozpočtovej podpory, je systém, ktorý je veľmi komplexný v tom zmysle, že sú krajiny, kde funguje a potom sú krajiny, kde nefunguje. V skutočnosti to závisí od samotného problému, ktorý tu existuje a to, že v niektorých krajinách, v ktorých funguje, to funguje preto, že má podmienky na to, aby sa mohli realizovať projekty bez podpory z tohto rozpočtu, pretože sú to vlády, ktoré majú kapacity ako aj vôľu koherentne realizovať alebo fungovať v prospech svojho obyvateľstva. Tam, kde to nefunguje, to nefunguje kvôli tomu, že vláda alebo vlády nemajú tieto kapacity. A teda tu je vážne riziko zneužitia fondov pre súkromné účely alebo ešte aj pre horšie veci. Takže v tomto zmysle si myslím, že by sme mali trošku tu nastoliť takú rovnováhu, že v tom prípade, že obmedzenie existuje pomoc, taká rozpočtová a taký kontrolný mechanizmus tejto rozpočtovej pomoci, tak by to malo byť intenzívnejšie a zrejmejšie a nielen tak, že sa na to vykašľame, ako náhle sa nám podarila táto pomoc zabezpečiť. Pani predsednička to ani toľko nepovedala, a možno Frank, a súhlasíme s tým, že sú aj iní aktéry, ktoré majú určité skryté záujmy, čo je jasnejšie v protiklade s Európskou úniou, ktorí sa snažia v tých istých miestach rozviať svoje aktivity a ktoré majú menej požiadaviek, menej prekážok, menej obmedzenia a potom sú schopní lepšie zabezpečiť alebo reagovať na požiadavky vlády alebo obyvateľstva týchto krajín. Pretože čo? Pretože majú tu konkrétny problém, špecifické investície, potom niečo, čo je jasne viditeľné, čo sa priamo dotýka časti života osôb, ktorí tam žijú a zároveň sa snažia im nastoliť také podmienky, či už politického charakteru, alebo finančného charakteru, alebo ekonomického, či byrokratického charakteru, aby spustili tieto projekty. Takže ja si myslím, že nie je potrebné v tejto správe len definovať e, tú budúcu politiku spolupráce a rozvoja Európskej únie, ale je to skôr také zamyslenie, ktoré by sme mali realizovať, aby sme mohli byť čo najefektívnejší, ako sú aj iní globálni aktéry a zároveň, aby táto efektívnosť nám poslúžila preto, aby sme zvýšili naše hodnoty, aby sme ich presadili, ktoré títo iní aktéry nemajú. Pokiaľ ide o pani Kienge, tá už odišla, Myslím si, že toto je základný bod, e, ktorá spomnala, čiže snažiť sa vždy presadiť taký nejaký, také nejaké prepojenie, také nejaké zmierenie, pretože jedine tak môžeme realizovať našu činnosť a nielen vo finančnej oblasti, ale aj v rámci konkrétnych politík, ako je vzdelávanie, zdravotníctva a tak ďalej. Čo len chcete? Snažiť sa to si uvedomiť, že všetko toto naberá na šírke, či už ide o rôzne nástroje, ktoré môžu štruktúralne zmeniť tieto krajiny, pokiaľ ide o ich inštitúcie, ako aj pokiaľ ide o potreby obyvateľstva. A takisto, pokiaľ ide o Mariu, v tom zmysle, čo povedala, že je potrebné využívať tento nástroj v prospech mieru a takisto v prospech eh, správneho riadenia veci verejných. Ďalej, pokiaľ ide o komisiu, ak chceme dosiahnuť 20 na sociálne služby a vzdelávanie, tak toto je vynikajúce, že to tak bude, že to bude dodržané. My sa môžeme z toho len a len tešiť a následne aj uh, môžeme tu sa vyjadriť, že sa nám podarilo dosiahnuť tých 20 tak ako sme si to na začiatku stanovili. Troška komplikovanejšie je to, čo sa týka odseku 37 k 90 Tam musíme nájsť takú formuláciu, ktorá by z dôvodov napríklad výnimočný, sa to sa zmiešajú nejaké uh, aktivity, kde to nie je úplne jasné. A aby tam minimálne bola zabezpečená transparentnosť a aby sme sa posnažili zabezpečiť dodržanie podmienok pre presadzovanie rozvoja, alebo aspoň minimálne nech sa to týka oblasti rozvoja. Musíme nájsť také formulo, takú formuláciu v tomto zmysle. A pokiaľ ide o, o samotné tieto nástroje a ich fungovanie, toto je veľmi kľúčová téma. Avšak je to téma, ktorá v podstate presahuje pravomoci tohto výboru. Pretože ak sa nástroje zjednotia, spoja, tak potom je potrebné také hlavné línie načrtnúť pre všetky politiky. Nie len pre politiky, ktoré sa týkajú vonkajšej činnosti a nie len potom pre politiky, ktoré sú spojené s rozvojom a s humanitárnou činnosťou. Takže bolo by potrebné potom rokovať. Má mať diskusiu, ak bude treba aj bitku medzi komisiou, parlamentom a radou. To je niečo, čo pravdepodobne budeme musieť riešiť, čomu budeme musieť čeliť v nasledujúcich mesiacoch, možno tento rok. Chcem ešte poďakovať zastupcovi komisie, ktorý bol taký milý, že sa so mnou stretol, pokiaľ ide o prípravné práce tohto, tejto správy. Chcem mu oznámiť, že po našom stretnutí som sa zúčastnil na jednom vypočutí výboru AFET, ktorý takisto simultáne schváluje správu o ďalších fondoch pre vonkajšiu činnosť a mám taký dojem, že nie na tomto výbore, ale v rámci parlamentu sa zjednocuje do zjednotenie pardon, do jedného nástroju nie je až tak vítané, že je tu taká požiadavka v parlamente v prospech vyriešenia tejto otázky. Dokonca sú tu aj šumy, a nevieme, odkiaľ šumy pochádzajú, že v rámci samotnej ESVČ nie sú až tak ľudia nejak tak za túto myšlienku. Viac vám nepoviem. Uvidíme, čo sa stane. Na alebo v ďalšom období. Chcem len povedať toľko, že toto je otázka, ktorá sa týka toho, čo samotný výbor náš si o tom myslí, ale je to vlastne všeobecný návrh, ktorý musí byť schválený celým parlamentom a potom vyrokovaný aj s radou, ktorá možno tiež bude mať niečo k tomu. Viaceré výhrady. To, čo už povedal aj zástupcia ECO, tento výbor si uvedomuje to, že vo všeobecnosti veľmi intenzívne podporujeme humanitárnu činnosť Európskej únie ako takej. Vieme, aké sú to veľké ťažkosti zareagovať na krízy, ktoré sú častokrát e, násilné, rýchle, agresívne a nevieme, ako, až do akého bodu sa dotýkajú životu tisícky osôb a e, vieme, čo sa deje v Sýrii. Máme tam kopskú otázku napríklad, ktorá sa týka takisto miliónov e, ľudí. Máme tu ďalšie otázku rohinov. Toto je veľmi násilná situácia. Veľmi dobre vieme, že tam potrebujeme čo najväčšiu flexibilitu, aby sme mali možnosti čo najrychlejšie zasagovať na takéto situácie. A v, pokiaľ ide o to, čo povedala Linda, môžem len a len s tebou súhlasiť. mnohých príležitostiach inštitúcie a medzi nimi aj celková Európska únia je najflexibilnejšia zo všetkých administratív má určité parametre, v rámci ktorých musí reagovať a konať a častokrát nám to blokuje našu kreativitu. Čiže aj maličké úsolie môže zmeniť a tieto podmienky v určitej oblasti alebo na určitom území alebo špecifického problému. Preto si myslím, že viaceré z týchto otázok sa vyriešia dialógom, ktorý by bol oveľa intenzívnejší a kde by vládla oveľa väčšia dôvera medzi parlamentom a komisiou, aby keď nás komisia k určitým svojim inovatívnym aktivitám pripustí, pokiaľ ide o určité pravidlá, ktoré potrebujú inováciu. A preto je potrebné vytvoriť si však najprv tú zásadnú dohodu medzi nami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Jarike. A teraz pokiaľ ide o termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, tak to eh, toto je vlastne posledný výbor Karlosa. Presťahuje sa niekam inám. Takže zase sme s obeťami politických vojen v parlamente. V parlamente Karlos odchádza do Eurolátu. Tam bude, teda s nami pracoval 7 rokov, je to veľký odborník, je to právnik a myslím, že by sme mohli oficiálne Karlosovi poďakovať. E, takže mnohí z našich kolegov taktiež pracujú v oblasti Euróatu, takže asi budete v styku aj naďalej. Takže ešte raz, Karlos, ďakujeme vám za všetko, čo ste vykonali pre náš výbor za to obdobie. Ešte Enrika nechce, chce niečo povedať. Ja som dúfal, že budem môcť poďakovať Juanovi Carlosovi, keď toto schválime. Pretože toto nikdy neviete, aká bude budúcnosť správy. Ale urobím to teda potom. Teraz uh, musím vám oznámiť, že naozaj nielenže nepracoval na tejto správe, ale táto správa by sa mohla dokonca až volať eh, Guerrero Juan Carlos. Prečo nie? Keď hovoríme o kondicionalite pomoci, tak teraz hovoríme o kondicionalite vyjadrenia vďaky. Takže samozrejme, veľmi nám pomohol s tou správou aj on. Takže 27. február poludne je termín. A potom sa to bude v marci prejednávať a hlasovať sa bude. Takže postupujeme ďalej k ďalšiemu bodu programu, ktorý je tiež veľmi dôležitý. A s pánom Štajnom sme už čiastočne o ňom hovorili. A ide o to, či Európa, teda EÚ splňa e, svoje ciele 0,7 za D na ODA. O tomto sme už hovorili. A pred troma rokmi bolo ale rozhodnuté, že sa systém zmení a nebude sa publikovať už to, čo sa zvyklo nazývať správa o zodpovednosti. A rozhodlo sa, že sa už nebude takáto správa publikovať. Proste, že sa bude hovoriť o, že to bude volať proste správa o SDG. Niektorí z nás e, boli troška skeptickí ohľadne toho, pretože sa aj tak nesplnili tie ciele, ktoré boli v roku 2015 stanovené na 0,7 a aj keď po toľkých rokoch, keď sme ešte v roku 2005 prvýkrát prišli s týmito záväzkami, e, teda mnohé štáty ešte stále nesplňajú to percento, teda 0,7 Kolega Hebel e, nás požiadala, aby sme diskutovali na túto tému a chceme to prediskutovať aj s komisiou a, S SVČ Takže nie sme stále na úrovni 0,7 hrubého národného dôchodku z hľadiska financovania rozvoja. Odovzdávam teda slovo e, predstaviteľovi generálneho riaditeľa DEVKO, pán Laurent Sullivan. Najprv on a potom zastupca SVČ. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prepačte, ospravedlňujem sa rečník. Áno, mám vodu. Ďakujem, ďakujem. Takže naozaj 3 roky e, vlastne sme mali prestávku v tejto tzv. správe o zodpovednosti. Ako bolo plánované, aj oznámené, tento rok na to nabehneme znova, čiže znova budeme publikovať takúto správu, predbežne ju nazveme správa o financovaní rozvoja, ale Hovorí sa konkrétne o tejto správe a plánujeme ju vydať akurát tak včas e, pred fórom o financovaní, ktoré e, tu bude 23. až 26. apríla v New Yorku. Takže už prvý návrh správy máme k dispozícii, je pripravený, ale ešte stále sa nachádza vo fáze, ktorá je ešte zďaleka nie finálna. Samotné čísla, teda údaje ODA sa zverejnia e, až na poslednú chvíľu. Momentálne ešte nemáme nejaké indikácie o tom, ako je údaje za rok 2017. Účel tej novej správy je ten, aby sme komplexným spôsobom podali správu o tom, ako sa situácia vyvíjala z hľadiska agendy z Addis Abeby. Jednotlivé kapitoly tejto agendy sa zameriavajú na hlavné témy európskeho konsenzu. A jeden z dôležitých bodov, na ktorý sme poukázali, sa týka finančných a nefinančných spôsobov implementácie. V podstate tá agenda Sady Zabeby vychádza z toho, že tu existuje synergický efekt medzi týmito spôsobami implementácie a mali by sme ich skúmať e, všetky. Takže ODA bude významnou správou, tej, významnou časťou tejto správy ale musíme samozrejme eh, skúmať všetky záväzky, ktoré vyplývajú z agendy z Addis Abeby. Spomínali si na mobilizáciu prostriedkov domácu, zahraničnú, mobilizácia finančných zdrojov v domácich aj zahraničných, medzinárodný obchod ako súčasť rozvojového programu udržateľnosť, veda, technika, inovácia, budovanie kapacít a nakoniec ešte monitorovanie dát a následné činnosti. Takže sú to jednotlivé prvky všetkých ktoré sa týkajú týchto všetkých tém a hodnotia sa. Hodnotí sa výkon jednotlivých inštitúcií EÚ, ale aj členských štátov v týchto oblastiach, ktoré som uvádzal. Samozrejme, budeme sa zameriavať hlavne na tie hlavné otázky a to je konsenzus v rámci EÚ. Správa bude prijatá ako pracovný dokument myslím, akurát včas pred e, fórom. A to, ako vieme, to fórum bude o mesiac skôr, než to bývalo v minulosti. Ale dúfam, že to zvládneme na čas. Pokiaľ ide o ODA, Určite ste videli tie záverečné čísla za rok 2016, tie boli zverejnené v decembri a asi ste sa zoznámili aj s číslami za rok 2016, napríklad celkovo je to 77,5 miliárd, čo je 0,53 hrmého domáceho dôchodku pardon, hrubého národného dôchodku. Aj keď e, musím priznať, že za posledné roky predsa len došlo k určitému pokroku v tomto. Teda postupne sa to zvyšuje. Samozrejme, treba urobiť ešte viac, predovšetkým pokiaľ ide o pomoc tým krajinám, ktoré to najviac potrebujú. Hlavné prvky to hlavné posolstvo v e, tej správe, ktorá sa pripravuje, bude to, že musíme ešte zvýrazniť alebo posilniť naše, zintenzívniť naše úsilie, aby sme splnili všetky záväzky. Ďalej. Správa bude obsahovať aj ukazovatele, ktoré súvisia s jednotlivými záväzkami Čiže budú tam aj určité výkresy, respektíve grafy, ktoré budú poukazovať na to, kde je pozícia EU a z hľadiska výsledkov, ktoré sa dosiahli pri jednotlivých tých e, záväzkoch súvisiacich s agendou z Addis Abeby. Momentálne je ešte príliš skoro, aby som vám dával nejaké podrobnosti k tomuto, lebo ako som povedal, ešte stále sme vo fáze prípravy tejto správy, vypracovávame ju. A správa obsahuje informácie o inštitúciách aj o všetkých členských štátoch a pokiaľ je niektoré ukazovatele v tomto štádiu ešte je ťažké povedať, kde presne sa nachádzame, pretože niektoré štáty majú veľmi dobré výsledky, iné zase menej dobré, takže ten cerchový obraz ešte nie je momentálne celkom ľahké vytvoriť. Ale verím, že tá správa bude k dispozícii na tom fóre, ktoré som spomínal a potom veľmi radi budeme diskutovať na vašom výbore o tej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kedy to bude v New Yorku to fórum? 23. až 26. apríla. A kedy bude tá správa pripravená? Kedy to plánujete? No, našim cieľom je, aby sme to mali pripravené práve na to obdobie. Takže Chceme mať tú správu pripravenú už začiatkom apríla, ale potom ešte budeme musieť doplniť e, údaje ODA a tie dostaneme z OECD niekedy v tom období. Takže bude to hotové celé tesne pred tým fórom. Možno by sme vás poprosili, teda, aby ste prišli do nášho výboru ešte potom, E, potom New Yorku, aby ste nám poreferovali o tom, čo na to povedali tí ostatní partnery. E, aj v súvislosti s tým, že ešte sme dosiahli tých 0,7%. Maria, chceš niečo povedať? Ďakujem, Linda. Pekne ďakujem aj komisii za túto správu alebo teda e, to navnadenie na tú e, správu. No a mnohé informácie, ktoré ste prezentovali, ešte zatiaľ nie, neboli k dispozícii. Ako ste sám povedali, budeme mať na základe tej správy predstavu o tom, ako sú na tom členské štáty. Na to sa skutočne teším. Natiska sa otázka, či sme na správnej ceste 0,7%, e, či to nás privedie k tomu cieľu. Hovorí, do roku 2015 členské štáty mali určitú cestovnú e, mapu, určité smerovanie nadväznosti na tých 0,7 ale odvtedy sa nepredložilo e, nič a vy za komisiu mohli by ste nám povedať, ako dosiahneme tie ciele. Áno, e, keď vypracujete tú správu, uvidíme, ako členské štáty, ako EÚ je na tom. No a e, potom od toho sa musí e, odvíjať, ako sa, sa dosiahnu ciele. Chceli by sme vedieť, aký je podiel ODA. Je to 20 Ako sa e, vlastne veci budú vyvíjať ďalších 10 rokov? Čo, no a komisia vychádzala z, tohto, z tejto percentuálnej sadzby aj pri formovaní e, nového viacročného finančného plánu. No a bolo určité vyjadrenie e, komisie GMMF publikované. Mohli by ste zasadiť do konce, kontextu No a v OECD sa tiež zmi... správa OECD sa zmienuje o DA, uvažuje sa o novom DAC kóde pre migráciu e, Austrália, Kanada, USA, a Nový Zéland sa postavili proti tomuto, teda sú to mimo európske krajiny, ako aké iniciatívy chce v tejto oblasti prijať komisia či z hľadiska e, blendingu, teda spájania rôznych fondov alebo budú to určité dotácie pre polnohospodárske produkty EÚ ktoré budú vyvážané do rozvojových krajín. Jednoducho, a aké sú úvahy, ako sa bude s týmito vecami nakladať do budúcnosti. OK, OK, je tu mnoho otázok. Želá si ešte niekto vyjadriť sa? A nie, tak poprosíme komisiu, aby reagovala na všetky otázky, ktoré položila Mária. Nech sa páči, komisia, máte slovo. Ďakujem pekne. Dúfam, že nezabudnem žiadnu z otázok. Takže percento ODA, pokiaľ ide o inštitúcie, tak tam je 20 a na budúce, teda v budúcich rokoch neviem, tam to bude závisieť od hodnoty budúceho viacročného finančného rámca a tam ide o to, aby sme dosiahli tých 0,7 Ja odhadujem, že tam EU bude mať svoj podiel nižší, ak členské štáty zachovajú svoje úsilie, aby sa dosiahlo tých 0,7, tak celkovo by tie údaje zo strany e, komisie mohli poklesnúť práve v obraze budúceho viacročného finančného rámca. Takže OECD hovorí o 0,7%. Pokiaľ ide o to, čo robíme, aby sme dotlačili členské štáty k tomu, aby plnili svoje záväzky. No, tlačíme na ne, ako sa len dá, a snažíme sa každú príležitosť využiť na to, aby sme im pripomenuli, že musíme postupne dospieť na úroveň 0,7 a sú to aj individuálne záväzky, ako aj tie globálne záväzky. A tá správa 50 e tam sú zahrnuté aj čísla z ODA, ale dopad tohoto je menší, než keď hovoríme o číslach z OECD. To, tie veľmi jasne ukazujú, kde sa nachádzame a tam asi nejak mnoho tlaku nemôžeme už vyvinúť v súvislosti s touto správou. Samozrejme, e, OECD je prizývaná na rokovania aj na radu každý rok a tam sa členské štáty môžu vyjadriť a samozrejme dôležité, aby členské štáty plnili svoje záväzky. Pokiaľ ide o migráciu, teda EÚ navrhuje vytvoriť kódex, ktorý by sa týkal migrácie. Nejde o rozširovanie celkového záberu ODA, ale ide skôr o zvýšenie transparentnosti podávania správ, pretože v súčasnosti nevieme celkom jasne povedať, čo E, teda či sa ODA týka aj migrácie alebo nie. Takže to, čo je obsiahnuté e, v príslušnej nomenklatúre DAC, DAC, v nomenklatúre DAC, Eurodac. Takže to, čo sa týka nákladov na migráciu, tam potrebujeme viac transparentnosti Prepačte, ospravedlňuje sa rečník. Takže nevidíme tam vyhliadku na rozšírenie toho záberu, aby ODA zahrňala aj to, čo tam v súčasnosti nie je. Keď sa to zmieša, tak musíme hovoriť aj tzv. PSI, PSI, čiže sú to nástroje súkromného sektora, a už sa nejaký čas pracuje na zmene pravidier pre blending. Verejný sektor e, ten ešte nie je vyriešený, lebo sa nevie, zhod, nevie táto sféra zhodnúť s tým, čo už máme v súkromnom sektore. Takže v súčasnosti s blendingom. Teraz e, pôžičky sa vyhodnocujú na základe hotovostných operácií. Takže sa poskytnú a potom to vyzerá, sa to premieta ako negatívne ODA a znova sa to potom prepláca, refunduje. A net, teda netto výsledok je potom, že nulová ODA. A väčšina členov DAKu si je toho názoru, že pri týchto požičkách by sa to malo pokladať za ODA. Toto je účel tých diskusí a myslím, že aj pokiaľ ide o PSI, tam sa členské štáty ešte zatiaľ nevedeli zhodnúť. Budeme pokračovať na budúci rok. A pokiaľ ide o dotácie do polnohospodárských výrobkov, Obávam sa, že tam nevidím perspektívu, že by tu sme to nejak brali z hľadiska ODA. Aj keď vidíme určité súvislosti a spojitosti, konkrétne previazanie na diskusie o PSI a rozdiel medzi financiami aj v súvislosti s garanciami na úvery, tak e, nemalo by to tam byť zaradené, podľa mňa. Ďakujem. Ešte Eli Schlein má slovo. Ďakujem za slovo a prepašte, že tak neskoro reagujem, ale máme perný den. Takže, mm, bolo tu vyjadrenie, alebo nadviažem na to, čo bolo povedané. Ako už e, kolegyňa Hajny spomínala. Na minulej schôdzi pracovnej skupiny pre migráciu a rozvoj sme diskutovali o týchto otázkach a sú tu určité obavy, pretože samozrejme, ako ste povedali, nie je tu zámer nejak rozširovať aj oprávnenosť príjmania a Samozrejme, chceme do toho vniesť viac e, zreteľnosti a transparentnosti v súvislosti s migráciou a zároveň, ak sa pozrieme na to, čo sa už teraz deje, tak je jasné, že tu prebiehajú určité aktivity a je tam taká tenká čiara. Niektoré z tých aktivít sa nedajú pokladať, že sú to skutočne rozvojové, pokladať za skutočne rozvojové pro, projekty alebo aktivity. Ak teda bude nejaké nové kritérium, tak by malo mať takú formu, aby bolo možné potom eh, lepšie sa pozrieť aj na také financie, ktoré by sa pokladajú za podporu, ale pritom idú proti zásadám ODA. A niekedy zase ODA môže byť uplatnené aj pre netradičné oblasti. Napríklad pôžičky, alebo keď hovoríme o tzv. E, tzv. E, naviazanej pomoci na nejaký účel. Toto sa nejak e, vypustilo z ODA. Dovolte niekoľko údajov. Za posledné roky sme zaznamenali nárast Eh, pri využívaní prostriedkov eh, na rozvojú pomoc aj pre sféru bezpečnosti. A čoraz viac peňazí nebude mať nakoniec čiste rozvojový dopad, o dopad, ak sa budú tie peniaze využívať na niečo iné. Je to proste naozaj veľmi tenká čiara. Musíme to sledovať. Takže všetko treba vidieť z určitého uhla, z určitej perspektívy. A ak niekto hovorí o tzv. nafúkanej pomoci, inflated aid, keď e, povedzme pozeráme na tie dlhodobejšie ciele až do roku 2030, z perspektívy toho, čo bolo e, naplánované na rok 2015, tak niektoré veci sa môžu postupne zrušiť. Napríklad e, náklady na utečencov e, v určitej formácii. Pretože výdavky na menej rozvinuté krajiny alebo na menej rozvinuté krajiny tie klesajú a tie postupne dostávajú menej a menej z nášho rozpočtu na pomoc. A tu by sme práve mohli hovoriť o niektorých nových nástrojoch. Nástrojoch napríklad e, Zvolenský fond pre Afriku. A myslím, že veľa sa vynakladá aj e, v rámci pravidiel pre Európu, ale zabúda sa na iné krajiny, ktoré potrebujú túto podporu a možno aj viac podpory. Takže práve toto sú tie obavy, o ktorých diskutujeme a dúfame, že naozaj uvidíme aj to, že členské štáty nebudú zabúdať na svoju zodpovednosť. Nakoniec hm, sme hovorili s pánom Steinerom teraz na tom zasadnutí nášho výboru aj o tom, že ak to nebudeme my, ak to nebude EÚ, ktoré, ktorá sa chopí iniciatívy, v rámci ODA, tak kto iný to má urobiť? Máme samozrejme na zreteli aj tie zmeny, ktorým dochádza okolo nás. A máme z toho aj obavy. Treba naozaj brať do úvahy aj aspekt zodpovednosti, ktorú máme a ktorú majú európske vlády. Ďakujem. Ja, Maria, ešte ste chceli niečo doplniť. Nie som celkom spokojná s vašou odpoveďou a chcem upresniť tú otázku týkajúcu sa dotáciu potravín nesúhlasím s tým, že nový kód DAC e, e, pre migráciu má poslúžiť transparentnosti a ničomu inomu. Veď e, reintegračné opatrenia pre ľudí, ktorí sú presídlení, ktorí, teda, ktorí sú predmetom nedobrovoľných aktivít. Teda ten teda ide nielen o transparentnosť, ale ide aj o vylepšenie prehľadu. Má komisia, má ďalšie iniciatívy v tej oblasti zlepšenia, napríklad v tej otázke blendingu. Na to ste odpovedali, že debatuje sa o tom, ale zatiaľ neúspešne. Čo sa týka dotácií poľnohospodárskych produktov, to bol taký môj nápad. Keď chceme veci zlepšovať, tak môžeme ten zoznam predlžiť tá, e, samozrejme, e, ani som nečakala, že by, ste, e, že by ste okamžite reagovali na to, čo som očakala, že budete odpovedať, ste zodpovedali, ale nie so všetkými odpovediami som spokojná. Chcete na to zareagovať, komisia? Uh, thank you. I believe there's a misunderstanding. Došlo tu k hlbokému nedorozumeniu návrhu komisie eh, ohľadom toho migračného kodu. Komisia nenavrhla pokrývať náklady presídlovania utečencov, ktorí sa nechcú vrátiť. Presídlovanie sa týka konkrétne pohybu utečencov z rozvinutých krajín do norských krajín do svojej domovskej krajiny alebo rozvojových krajinách na báze dobrovoľnosti utečencov. To je aktuálne platné pravidlo, nemáme v úmysli si to e, nemáme v pláne to meniť. Presidlovanie sa vzťahuje len na dobrovoľné návraty. A nie je e, žiaden návrh to meniť. Opäť ide o návrat z donorskej krajiny do domovskej krajiny utečenca alebo inej rozvojovej krajiny. To je jediný náklad, ktorý je pokrytý. Čo sa týka tých ďalších poznámok, celý rad výdavkov sú v definícii ODA už teraz a e, všetci sú s tým e, uzrozumení. Vlastne prebieha diskusia, aby Tide Aid boli, e, bol s mimovládnymi organizáciami, aby Tide Aid bol, bolo mimo ODA a tým by sme vlastne narušili akúsi, akúsi e, historický zvek. E, Prosto pomoc je pomoc a preto to spadá pod hlavičku ODA. Naopak, úvery snažíme sa zvýšiť pokrytie úverov z ODA. To je v duchu e, agendy z Addis Tam od Addis sa konštatovalo, že ODA ODA nestačí na pokrytie všetkého. Treba pritiahnuť ďalšie zdroje a ODA má zohrávať v tomto kontexte úlohu katalizátora, nejako motivovať donorov, aby použili svoje ODA, aby e, stimulovali zdroje z iných e, kútov, tak povediať, aj e, napríklad zo súkromného sektora. No a čo sa týka Eh, utečeneckých kurzov eh, v donorských krajinách. To je štandardný, dá sa povedať, eh, štandardný výdavok. Spadá pod ODA a tie náklady u donorov predstavujú 25 toho navýšenia ODA pre EÚ ako celku. A to súvisí s obrovským prílivom utečencov v ostatných rokoch. Poho, pohyb utečencov e, teraz sa stabilizoval a e, vlastne e, náklady na utečencov sa e, vždy vzťahujú na jednoročné obdobia. Očakávame, že od roku 2017 budú tie náklady v donorských krajinách náklady v donorských krajinách na utečenca budú sa znižovať. Ešte raz zdôrazňujem, vždy sú viazané aj jednoročné obdobie. Čiže e, e, to je narokovateľné, vzťahuje sa na jeden rok a už v roku 2017 by to malo trošku klesnúť. U, uvidíme, do akej miery ODA na LDC. E, z toho máme obavy. Určite EU EU e zďaleka nie je na úrovni e, tých záväzkov, ktoré boli prijaté a to musí byť pripomenuté členské, e, členským štátom. Eli, veľmi stručne, dobre? Chcem sa vám poďakovať za vašu odpoveď a chcem pripomenúť, že my nespochybňujeme návrh komisie, my e, spochybňujeme to, to že náklady na utečencov v donorských krajinách, že to sa zaraďuje do ODA vy ste hovorili o agregovaných dátach na, Európs- na úrovni EÚ, ale v niektorých krajinách, napríklad v Taliansku, v mojom domovskom štáte, tam, tam sa veci skutočne uberajú správnym smerom. Ja Teraz sme na úrovni 0,26 v Taliansku, ale ak by sme odrátali e, tie náklady na utečencov v norských krajín, tak by to bolo len na úrovni 0,20 a to nie je veľmi férové. A to určite nie je zámer, ktorému má slúžiť ODA, preto EÚ by malo prijať prísnejšie kritériá, e, keď nič iné preverovať, do, e, nakoľko pravdivé sú, e, sú preveriť, nakoľko sú e, efektívne vynaložené tieto prostriedky. Toto nie sú e, pravidlá komisie, toto sú pravidlá OECD DAC. Takže komisia sa len pridržiava týchto nákladov. Šaru, vy ste prišli tak neskôr, ale buďte prosím struční pri otázke, pretože ešte máme ďalšie body na programe. Veľmi stručne. Táto téma, ktorej sa venujeme v tejto diskusii, je to naozaj jav, ktorý vždy je ohlásený. Mali sme príležitosť už viackrát v minulosti tomu byť svetkom. Komisia urobila všetko vo svojich silách, aby členské štáty sa pohli Chcem poďakovať komisii, avšak nie je to komisia, ktorá by tu mala byť prítomná. Mali by tu byť prítomné členské štáty v tento dnešný deň. Mali by nám povedať, prečo sa im nepodarilo splniť ciele. Sú to členské štáty, ktoré by nám mali povedať, či áno alebo nie, či splnili tie sľuby, pretože tie sľuby tu vždy sú. 0,7% povedali v tých svojich sľuboch pred dvoma rokmi, ešte pred Addis Abebou. 15 rokov predtým povedali to isté, a opätovne v tomto prípade sme svedkami čoho? Že to nie je len akýsi cintorín pošliapaných sľubov, ale je to len recyklácia sľubov. Čiže opätovne a opätovne sa opakujú tie isté sľuby 2000, 2015 a ešte aj v, v, s výhľadkou na ďalších 15 rokov. A toto zopakujeme aj v roku 2030. To, co sme povedali na pôde tohto výboru, že členské štáty, ktoré sformulujú tieto, tieto sľuby 0,7 ešte pred Addis Abebou v živote nedosiahnu v roku 2030 tieto čísla, pretože by museli navýšiť ich pomoc do rozvoja. Každý rok o veľkú sumu. Ak sa to nerobí lineárne, tak potom môžete na to zabudnúť. Čiže môžeme opätovne sa vrátiť tejto diskusie. Ja si myslím, že je potrebné, aby parlament a komisia si jasne povedali a urobili niečo silnejšie. Uvidíme v apríli. Pozrieme sa na tú správu, ale myslím si, že to bude aj tak niečo, čo nás veľmi sklame, ale už teraz by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo urobiť, nad stratégiou, čo môžeme urobiť z dlhodobého hľadiska. Um, Ak máte nejaký návrh, Komisia, chcete niečo k tomu dodať? Nie. Ako som už povedala Eli, e, komisia to, toto vec nevie ovplyvniť. Je to OECD, e, ktoré koncipujú e, tak my môžeme vyvinúť tlak na naše príslušné vlády a potom vláda, vlády to môžu presadzovať na pôde OECD. Myslím si, že mali by sme prestať s touto naivnou snahou, pretože veľmi dobre vieme, že nič sa nestane a tí, čo sú schopní niečo urobiť, Veľká Británia, pretože to zapísali do svojho zákona, ktorý je potom záväzný a potom núti tých, ktorí tie sľuby urobili, aby sa zodpovedali pred volenými zástupcami na vnútroštátnej úrovni. Ďakujem Áno, o tom sme hovorili aj so zástupcami národných parlamentov. No, dohodli sme sa na tom, že sa k tomu vrátime po zasadnutí v New Yorku a môžeme hovoriť o, o, o koordinácii a o tom, ako e, pokračovať v istom nátlaku. Prejdeme na bod 22, to sú otázky. Máme dve otázky. Prvá je moja, je adresovaná komisii. Nebudem čítať tú otázku, poviem len, čoho sa týka. Human Rights Watch vydali správu o Tanzánii. A e, prezident Tanzánie e, e, konštatoval, že tehotné dievčatá, ktoré sú e, e, v školách základných, by mali e, ich školská dochádzka by mala byť zakázaná. Ja sa pýtam komisie, či vie o takejto, o tejto správe Human Rights Watch a o situácii v Tanzánii, či bola nejaká komunikácia s úradmi. Veď to je veľmi nespravodlivé, aby dievčatá E, mladé dievčatá, mladé ženy, e, aby mali zakázanú školskú dochádzku kvôli tomu, že otehotnejú a majú deti. Vy poznáte tú otázku. Je, moje meno je Michel Dabu i ja som e, námestnička útvaru, na ktorý má na starosti východnú Afriku. Európska komisia vie o tejto správe. Human Rights Watch Ehm, komisár Mimica to, dostal tieto podklady 30. januára od minulého roku. E, komisia cez svoju kancelár v Dar es Salaam e, sleduje vývoj e, v Tanzánii. Skutočne Európska komisia je veľmi pobúrená týmto, týmto vývojom. Začiatkom no-, novembra 2017 komisár Mimica nastolil túto otázku s e, ministrom zahraničnej veci, pán Ogiha, a takisto aj s e, e, občianskoprávnymi organizáciami a v, v rámci článku 8 e, dohody Kotonu e, bola táto otázka opätovne nastolená e, v novembri a hovorilo sa o tom na viacerých zasadnutiach na úrovni oficiálnej medzi úradníkmi aj na politickej úrovni. Členské štáty a ich zástupcovia vyjadrili e, výhradu aj e, v rámci e, správy týkajúce sa, týkajúce sa problémov v tejto oblasti. 27 tínežerov, dievčat E, žehotných. Tanzania má vlastne e, najvyššiu, najvyššie percento v tejto oblasti populácie a e, sexuálne násilie voči dievčatám a detské sobače sú ťaživým problémom v Tanzánii pokiaľ by boli vylúčené zo školskej e, dochádzky, určite by to nebolo v súlade s e, programom, ktorý sa snažíme presadzovať. Takisto sa predpokladá, že e, o 5 miliónov eur sa zväčší rozpočet pre Tanzániu v rámci 11. 11. MMF, aby sa väčšia pozornosť venovala dievčatom a, dievčatám a mladým ženám. V súladi s stratégiou EÚ v tejto oblasti. Chceme sa venovať otázke rodovej rovnosti a vzdelávaniu e, mladých matiek. Tanzania je e, príjimateľom e, programu o pomoci rozvojom krajinám 20 miliónov eur na obdobie 2016 až 2018 adolescentov adolescentné ženy sú konkrétnym, konkrétnou cieľovou skupinou tohto programu, aby sme e, vlastne adresovali potreby e, plánovania rodičovstva v tejto e, skupine populácie. V roku 2018 EU delegácia bude venovať väčšinu, väčšiu pozornosť otázku mainstreamingu, to znamená vnášanie rodového rozmeru do všetkých aspektov svojej politiky. Toto e, sú témy, e, ktoré zastrešuje EÚ e v rámci geografických rozpočtových položiek, aj, aj tak je to zakotvené v mnohých medzinárodných organizáciách. Spolupracujeme s viacerými medzinárodnými organizáciami v tých najzradnejších oblastiach tranzácie. Takisto EU a Tanzánia spolupracujú e, v oblasti polnohospodárstva a e, správy veci verejných. Máme rozbehnutý aj projekt s Tanzániou, ktorý je zameraný na zlepšenie e, dodržiavania, rešpektovania ženských práv. Týmito slovami potvrdzujeme, že vieme o tom probléme a, a, a zdieľame názor, že je to neakceptovateľné. Nemám ďalšie otázky, je to zrejmé čo ste povedali a veľmi rada počujem, že sa k tomu pristupujete so všetkou vážnosťou. Je celý rad programov a projektov, ktoré e, sú rozbehnuté. E, monitorujeme e, tú situáciu s vývojom adolescentných tehotenstiev a či vidíme nejaký vývoj a, a, či, vidíme, a či vidíme, či tie e, naše projekty, či tie peniaze investované do tých projektov a programov prinášajú nejaký účinok. Či, to znamená, že viac žien má prístup k e, všetkým m, mm, opatreniam plánovaného rodicovstva. Samozrejme, teraz máme e, údaje o percente e, podiele dievčat, ktoré sú tehotné. Je to veľmi vysoké číslo. Nemáme e, priebežné sledovanie tých ukazovateľov, o ktorých ste hovorili. Určite si to zasluhuje našu pozornosť, aby sme mali konsolidovanejší prehľad e, o tom, aký dopad majú na se zásahy. Aby sme mali teda jasnú predstavu o tom, čo najlepšie zaberá vyskúšali sa viaceré postupy, viaceré princípy, aby sme vedeli, čo sa najviac osvedčilo. Druhá otázka od Marie Hojbuch. Ide o zasadnutie s nadáciami. 19. marca Eh, generálny rediteľ Sendevko bude mať stretnutie s nadáciami. Kto je tam pozvaný? V podstate sú to nadácie, eh, ktoré fungujú na báze súkromnej filantropie. Kto má reagovať zo strany komisie na túto tému? Nech sa páči. Dobré popoludne. Ja som na čele eh, útvaru občianskej spoločnosti a nadácií z komisie. Chcem sa poďakovať eh, poslankyni eh, za prejavený záujem o to, ako spolupracuje komisia s nadáciami. Európska komisia uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú nadácie pri presadzovaní rozvoja. Sú takými katalizátormi pri inovatívnom výskupe. Sú to obhajcovia, presadzovateľia demokracie a občianskej angažovanosti. Viaceré modely sa objavili sú politické nadácie, korporatívne nadácie, súkromné nadácie a nadácie, e, ktoré e, majú e, regionálne korenie. Komisia sa zaoberá novými možnosťami spolupráce s nadáciami, z dialog a partnerstvo medzi nadáciami a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami. Komisia zorganizovala prvé stretnutie, členské štáty sa stretli, aby sa prebralo, ako spolupracujú s nadáciami Presadzovala sa myšlienky výmeny e, skúseností. To sa konalo koncom januára. No a v marci bude ďalšie zasadnutie, toho sa týka vaša otázka. Chceme nadácie preberať pridanú hodnotu spolupráce, chceme mať lepšie, e, e, lepšie e, kroky do budúcnosti. Vieme, že sa odohrávajú, odohrávajú viaceré projekty na základe sosieťovania na národnej a regionálnej úrovni komisie. Chce prizvať kľúčových hráčov, ktorí pôsobia pri spolupráce s nadáciami Eh, UNDP a a ďalší. A eh, chceme sa eh, v rámci diskusie zhovárať o tom, e, e, či má opodstatnenie spolupráca, ako ju ďalej rozvíjať, akú má úlohu EU v tejto oblasti. Chceme identifikovať konkrétne oblasti pre posilnenie spolupráce a e, identifikovať prvé kroky. Toto je prv, to bude prvé stretnutie, ktoré bude znamenať konkrétnejšie a zacielenejšie orientovanie sa na spoluprácu s nadáciami, pretože si uvedomujeme, že ich úloha a e, sa stáva čoraz dôležitejšou v oblasti rozvoja. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Neviem, ako sú na tom ostatní, ale nedozvedela som sa, aké nadácie sú pozvané. Vy ste neuviedli, ktoré nadácie budú pozvané. Zmienili ste sa o tom len, aký druh nadácií. Ja by som rada vedela, a určite aj ďalší kolegovia z výboru by to chceli vedieť. Mohli by ste nám povedať, ktoré sú to nadácie, ktoré sa zúčastnia na tom rokovaní? Yeah, Ďakujem za otázku. Môžem dať, poskytnúť zoznam týchto nadácií. Existujú určité sieťami. my fungujeme len so sieťami. V podstate ide o občianskú spoločnosť a môžem vám dať zoznam. Je to celosvetová iniciatíva pre podporu ďalej Charity, Aid Foundation, globálny fond pre nadácie ďalej, Európske nadácie, Európske centrum eh, pre nadácie, Európske filantrofické centrum, sieť európskych nadácií, Východoafrická um, asociácia poskytovateľov grantov, ďalej sieť filantropov z roku 2015, Európska finančné fórum, ďalšia rada, ďal, Iberoamerická sieť e, pre financovanie komunít, azijská sieť filantropov, otvorená spoločnosť, Rádacia pre otvorenú spoločnosť a, a ďalej ešte je tu UNDP, UNDP a OECD. Maria, is that, that satisfactory? Bola odpoveď uspokojivá? Áno, ďakujem veľmi pekne za túto informáciu zo strany komisie a tým sme dostali k záveru od e, bodu otázok. E, v bode rôzne číslo 23 nevidím nič, takže nasledujúce schôdbe 27. februára sa bude konať spoločné vypočutie z Agri o dopade spoločnej poľnohospodárskej politiky na krajiny EU a kolegovia z Agri sa pona- tešia na to stretnutie. Bohužiaľ, ja tam práve nebudem prítomná, ale kolegovia dúfam budú a verím, že aspoň teda každá z politických skupín aspoň jedného člena vyšle. Ďalej 6. marca o 8.30 ráno bude veľmi dôležitá mimoriadná schôdza e, za prítomnosť komisára Mimicu. Ďalej pravidelné zasadnutie 19. a 20. marca. Tým sme dospeli k záveru dnešného e, dňa. Nakoniec boli sme tu od pol tretej a ďakujeme e, za tlmočenie tlmočníkom a sme radi, že môžeme končiť o chvíľu skôr, než bolo plánované. Ďakujem, dovidenia.